Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme sa opäť pustili do práce. Lutujem toto meškanie, ale od 8. do 9. poprosím o ticho. Asistenti, ktorí potrebujú telefonovať, prosím, mimo miestnosti. Takže od 8. do 9. sme mali pracovnú schôdzu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Išlo o niekoľko palčivých medzinárodných e, problémov, ktoré si vyžadujú e, európske prostriedky. Takže budeme pokračovať v našom zasadnutí. Máme bod ktorý sa týka návrhov komisie rozpočet pre Európu na roky 2014 až 2020. Včera e, na začiatku poobedia sme si vypočuli spravodajcu Jean-Luc Deng na tieto, k týmto témam. Hovorili sme o pracovnej metóde včera večer na schôdzi koordinátorov a ešte nemáme dohodu e, na úrovni politických skupín ohľadne organizácie na našom výbore v rámci teda prípravy tohto e, rokovania. Ak dovolíte, pred e, našim výborom poviem, aké sú v súčasnosti informácie a poviem aj, akým bodom sa ešte musíme venovať e, v rámci politických skupín, aby sme teda mali e, dohodu a boli schopní pokračovať e, po letnej prestávke. Je remercie le directeur général Rada by som poďakoval riaditeľovi, ktorý dnes do poludnia prišiel. Možno by mohol odpovedať na otázky, ktoré by sme mu mohli položiť. Komisia. Radi by sme poďakovali komisii pri príležitosti rozpravy počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, kde komisia predložila oba návrhy na výdavky kde odrážala rozličné okruhy finančného výhľadu v období 2014 až 2020 a takisto navrhla príjmy a výnosy. V týchto návrhoch sa e, reformovali staré vlastné zdroje a navrhli sa nové vlastné zdroje. A čo sa týka rady, prijalo sa rozhodnutie zveriť tieto rokovania Rade pre všeobecné záležitosti ktorá dostala mandát na koordinovanie dvoch aspektov, dvoch kapitol, ktoré bude teraz viesť. Koordinovať ju budú ministri financií, ale pre nás ako parlament to znamená, že budeme len aktérmi, jedným z účastníkov v Rade pre všeobecné záležitosti. To je vlastne dobrá správa pre nás, nám to život uľahčí Dá sa povedať, že ministri, ktorí sú zodpovední za európske veci, majú väčšinou menej zúžené názory než finančníci a sú otvorenejší a tolerantnejší, keď ide o financie na európske politiky. Na druhej strane rada a presnejšie polské predsedníctvo rady po tom, čo skončilo maďarské predsedníctvo, ale v súlade s maďarským predsedníctvom a takisto v súlade s dánskym a cyperským predsedníctvom sa zhodli, že e, ustanovia vzťahy s parlamentom takého druhu, ktoré umožnia rokovania počas toho, kým bude rokovať Rada pre všeobecné záležitosti. Takže už nám nepredložia hotovú vec na tanieri, o ktorej sa dohodli, ale budú paralelné rokovania. Nebude to rozhodnutie Rady bez nás ktoré potom nás len požiadajú odobriť. Nie. Počas zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti budeme rokovať a budeme schopní sa vyjadriť k bodom, ktoré budú predložené na rokovania každej rady pre všeobecné veci. Čiže delegácia rady zasadne spolu s teda bude zastúpená trojkou následných predsedníctiev, v tomto prípade poľské, dánske a cyperské predsedníctvo, ktoré prídu po Polskom A táto delegácia sa stretne s delegáciou Európskeho parlamentu. Navyše, poľské predsedníctvo e, vyhlásilo svoj úmysel že sa chce riadiť jedným odporúčaním Európskeho parlamentu a teda bude zorganizovaná Európska finančná konferencia a minimálne prvé zasadnutie sa uskutoční v Bruseli na základe pozvánky polského predsedníctva a trojky 20. a 21. oktobra 2011. Ešte treba upresniť e, formát a trvanie tejto konferencie, program. Taktiež e, sa treba dohodnúť na nejakom dokumente, na nejakom postupe, dohodnúť sa, o čo má ísť na tejto e, konferencii. No a vedzte, že my sme v pravidelnom kontakte s predsedom parlamentu aj s polským premiérom a ministrom zahraničných vecí Polska a upresňujeme e, všetky tieto ešte otvorené otázky, formát, program a tak ďalej. A aby bolo jasné, že sa pracuje e, konštruktívnom duchu s Európskym parlamentom a, a neprerušenie. Polské e, predsedníctvo pozvalo zástupcov výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu, aby sa zúčastnili na neformálnej rade pre všeobecné záležitosti v e, Sopoti 28. júla. E, Sopot je blízko k Dánsku, kúpeľné mesto, Sopoty, pardon. Pôjde o to nadviazať e, osobné e, kontakty a urobiť si e, istú predstavu a bude delegácii predsedať podpredseda Alvaro a bude tam Gariga, Göran Fern a Ani Jensen. Toto budú traja členovia tejto delegácie, ktorá vycestuje do Polska. Eh, táto delegácia však nemá nejaký eh, rokovací mandát, pretože rokovanie nie je na programe dňa. Ide naozaj o to zoznámiť sa, mm, vymeniť si informácie. Jediný mandát, ktorý táto delegácia bude mať, bude eh, vlastne uznesenie parlamentu k teda z 8. júla mohlo by to byť zaujímavé pre tých e, z nás, ktorí vycestujú, teda aby sa mohli priblížiť k európskym ministrom zahraničných vecí a zistiť, ako sa oni chcú, ako oni chcú pristupovať k vyjednávaniam s nami. Tak to vyzerá. Čo znamená, že pred e, e, septembrom alebo na začiatku septembra, aby sme teda boli pripravení, aby sme sa, aby sme sa politicky dohodli na úrovni politických skupín, aby sme e, určili spravodajcov. Máme spravodajcov, ktorí boli určení až do konca roka, ale teraz sa treba definitívne dohodnúť na spravodajcoch aj e, pre ďalšie pokračovanie týchto rokovaní. Musíme sa dohodnúť na zložení e, delegácie, ktorá bude vyjednávať e, s triom pred každou radou pre všeobecné záležitosti. A musíme taktiež upresniť podmienky za akých e, rozpočtový výbor, čo bude jednoduchšie, ale ešte to je jeden návrh z mojej strany, aj e, ďalší poslanci a poslankyne, ktorí by mali e, záujem o tieto témy, hlavne tí špecializovaní spravodajcovia z iných výborov, takže tí, ktorí boli členov, členmi výboru ŠUR, ŠURE. A Eh, aby som použil výraz rady, eh, priatelia finančného výhľadu, teda tí, ktorí pravidelne sú informovaní o pokroku eh, vyjednávania, môžu sa k tomu vyjadriť. A ešte musíme upresniť aj pracovné vzťahy, ktoré budeme mať s konferenciou predsedov a samotným predsedom Európskeho parlamentu počas celého trvania rokovaní, pretože od začiatku roka v súlade s tým, k čomu sa zaviazala Európska komisia, predseda komisie obvykle a v súlade s článkom 121 Lisabonskej zmluvy pravidelne teda predseda komisie e, zvoláva schôdzu, na ktorej je predseda parlamentu a úradujúci predseda rady. Hovorí sa o problémoch spojených s rozpočtom a o e, finančných e, výhľadoch. Už sa takáto schôdza konala trikrát a počíta sa s ďalšími schôdzami. Nie, pardon, nebol to článok 121, ale 324 doteraz sa nezúčastňovala na týchto schôdzach, e, nezúčastňoval náš výbor pre rozpočet ani e, nebol nejako zastúpený, ale bolo by lepšie, keby sme teraz mali už systematickejší e, kontakt, aby všetci, ktorí vlastne sa v parlamente tomu venujú, pracovali vlastne spoločným, spoločným e, smerom. No a v porovnaní s predchádzajúcimi rokovaniami, ktoré vlastne sa opierali o zmluvu z NIS, musím povedať, že sú dôležité právne zmeny a to na obidvoch stranách. Na strane výdavkov máme nariadenie rady, ktoré tak ako doteraz si vyžaduje jednomyselnosť rady a vyžaduje si iba stanovisko parlamentu. A to sa týka aj tabulky e, finančných výhľadov. Ale ešte sa k tomu e, pripojila medziinštitucionálna dohoda, teraz už figuruje v zmluve, to nebolo tak v minulosti. A e, je tu aj špecifický legislatívny postup. Podobá sa to e, spolurozhodovaniu. A to je úplne odlišné. A tu ide o, o interpretáciu a, a výkon nariadenia rady. A tieto dva dokumenty sú úzko prepojené právne aj politicky. Nedá sa schváliť jeden bez druhého. A preto rada súhlasila, že vytvorí skutočnú rokovaciu štruktúru a e, to je e, novinka, ktorú sme si želali, ktorú potrebujeme v porovnaní s minulosťou. No a čo sa týka vlastných zdrojov, aj tu máme dve úrovne Prvá úroveň, zakotvená v Lisabonskej zmluve, e, vytváranie vlastných zdrojov alebo ich zachovávanie, e, to si vyžaduje jednomyselnosť na rade a aj čo sa týka vytvárania nových vlastných zdrojov, aj to bude musieť byť e, potvrdené národnými parlamentami. A ja to nazývam dvojitá jednamyselnosť. E, parlament sa vyjadrí formou stanoviska, čiže naša právomoc je obmedzená. Ale na druhej strane k tým vykonávacím opatreniam, hlavne e, pri vytváraní nových vlastných zdrojov, Európsky parlament bude mať e, právo dať súhlasné stanovisko Čiže nie je to spolurozhodovanie, ale predsa len e, nebude možné sa posunúť vpred bez súhlasu Európskeho parlamentu. Je to jednomyselnosť e, s 28 členmi, čiže Európsky parlament má právo veta okrem členských krajín. Taká je situácia. Príjmy, už sme to povedali včera. V súčasnosti Máme tri právne základy, tri rozličné právne základy a pridajú sa ešte ďalšie, pretože ak e, sa takto bude postupovať, že e, e, sa pridá jeden bod DPH k ruskému rozpočtu a že taktiež sa použije v európskom rozpočte daň z finančných transakcií, tak bude potrebné mať ešte aj ďalšie právne základy. Samozrejme, keď e, sa schváli finančný výhľad, tak e, bude potrebné schváliť e, právny základ pre politiky, ktoré budú z, tých, z tohto finančného výhľadu financované. Tu e, naďalej pracuje Európska komisia a mala by predložiť svoje návrhy pred koncom roka, čiže aktualizácia koheznej politiky, rámcový výskumný program spoločnej politiky e, pre poľnohospodárstvo, e, Youth in Action a tak ďalej. No a parlament sa teda musí nejako zorganizovať a informovať o našich e, rokovaniach všetkých e, našich kolegov, ktorí budú spravodajcami a ktorí sa budú musieť venovať e, právnym základom. Taká je teda situácia širšie súvislosti. Myslím, že nie je teraz potrebné, aby sme sa púšťali do podrobnej diskusii o vecnej stránke neželá si to ani náš spravodajca a aj preto, pokiaľ nerozhodneme o našej vlastnej organizácii, pokiaľ nebudeme pokiaľ sa nedohodneme, tak naozaj myslím, že túto e, podrobnú diskusiu si môžeme ušetriť a aj preto sme nepozvali komisára Levandovského dnes Komisia predložila návrhy na konferencii predsedov. Predseda Barroso to spravil minulý týždeň v Štrásburgu verejne v pléne, takže už sme e, sa na to mohli pozrieť, už boli prvé politické e, reakcie. Na tých podrobností návrhov komisie a čo sa týka úzkej spolupráce s komisiou, ja myslím, že najskôr treba, aby sme sa dohodli na našej vlastnej organizácii a až e, potom bude mať zmysel e, hovoriť s komisárom Levandovským. Takže toľko úvodom. Pýtam sa, či Reimer Böge by chcel niečo doplniť. Zdá sa, že nie. Ale pán e, Godmanis sa predsa len hlási. Nech sa páči. Not... Veľmi pekne ďakujem. Včera v podstate nezačalo e, toto e, diskutovanie, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, pretože e, je mi veľmi ľúto, že som tie prvé veci nepočul. Bolo by som veľmi rád, keby ste sa s nami mohli o toto podeliť veľmi stručne. A Ja viem, uvedomujem si, že čas beží. A pokiaľ ide o, o komisára z patričného generálneho direktora. Tu bol som veľmi rád, že tu bol, pretože ak začneme nejakým listom v nadväznosti na to, že budeme písať o tom, že to musí byť na úrovni roku 2013 a potom, keď to vynásobíte v podstate 7 rokmi, tak potom je veľmi dôležité nepozerať sa na súčasné ceny a reálne ceny. Jediný spôsob, ako sa môžeme pozerať na tieto čísla 2007 až 2013 je, ak to budeme porovnať s cenami z roku 2011, ak si to vypočítate, tak potom uvidíte, že vlastne návrh komisie, pokiaľ ide o ďalšie záväzky, je presne taký istý, ako vlastne e, to, čo je v podstate e, v tom dokumente týkajúcom sa piatich krajín. Ide o 0,05 a samozrejme, že je to absolútne v protiklade e, s 5%, o ktorých hovorí parlament. Ale zase na druhej strane som nikdy nevidel takýto revolučný rozpočet, ako je ten, ktorý e, bol predložený dnes, pretože pozerala som sa na predchádzajúce a takéto viacročné finančné e, rámce a nič ani jeden z nich v podstate nevyzeral takto. Tá prvá vec, ktorá bola povedaná včera, e, tá sa týkala e, strany príjmu. A keď si to prepočítam na našu krajinu, ak vezmem 1% DPH a ak toto percento odovzdám Európe, a, potom samozrejme, e, pokiaľ ide o tieto dane z finančných transakcií, Ehm, nikto v podstate nevie povedať, že čo to bude predstavovať. Ehm, hovorí sa o 2,2% a tak ďalej, ale ak sa pozriete na rozpočet tých malých krajín, je to absolútny prebytok, pretože ak budeme v podstate 1% odovzdávať zo súčasnej DPH a nebudeme platiť 4%, tak ako to hovorí komisia, tak je to minus 4%, pokiaľ ide o rozpočtu, tak by to, rozpočet, tak by to znamenalo v podstate čistý eh, prebytok aj tí, pre tie krajiny, ktoré sú čistými príjimateľmi. 200 5 230 tisíc eur v podstate na hlavu dostávame v podstate. A čo musím povedať, že keď počítame DPH, ja by som to podporil nezávisí samozrejme to od toho, že by naše ministerstvo financí je, sa vyjadrilo tým spôsobom, že je proti tomu, pretože oni si to dobre neprepočítali. Komisia nehovorila ani o jednom percente, ale hovorilo sa o tom, že to vlastne nahradí 22%, pokiaľ ide o rozpočet. Včera som uh, počul pani, e, pána Adrienca, ale keď pán Cameron v podstate uh, e, škrtá rozpočet, Prvá vec v podstate nebude platiť 40 z rozpočtu do európskeho rozpočtu, pretože toto sú, rozpoč- toto sú peniaze, ktoré v podstate v podstate celkom jasne neprechádzajú z toho štátneho rozpočtu. Toto je jedna vec, na ktorú, ktorú musíme pozrie, povedať. A ak sa pozrieme na tieto čísla, tie čísla, ktoré tam máme v existujúcich um, viacročných finančných rámcoch, boli tam platby, ktoré sa aj v podstate e, boli, stáli mimo e, tieto čísla a rozpočet sa zvyšoval. Čiže oni vlastne isté veci vyčlenili, ale toto je skutočne veľmi vážny e, návrh, pokiaľ ide o príjem. A druhá revolúcia, ktorá, ja ne, nehovorím, že je to v podstate vážne, ale financovanie takéhoto prevodu e, zo základu, pokiaľ ide o zadlženosť. Nemôžeme povedať, že kto v podstate bude splácať takýto dlh, pretože je to dlhodobé financovanie. Je celkom jasné, že takéto projekty v podstate sú 10-ročné, respektíve ešte dlhšie projekty, pretože to sú e, v podstate projekty týkajúce sa infraštruktúry a musíme vypočítať si vlastne tú zadlženosť, ten dlh, akým spôsobom bude splácaný. Toto je skutočne veľmi vážny revolučný návrh, pretože o tomto musíme hovoriť naozaj veľmi opatrne, akým spôsobom v podstate sa toto odcrkadlí v tom rozpočte. Ale tá najrevolučnejšia vec, o, ktorom hovorí, o ktorej hovorí poprvýkrát vidím, že v podstate rozpočet na poľnohospodárstvo sa vlastne znižuje, pretože keď sa pozriete na porovnateľné ceny, tak je o 8% v podstate nižší a dokonca o 14% nižší, ak sa na to pozriete ešte z iných uhlov. A toto je skutočne veľmi vážne. Včera som počul pána Desa, ktorý poved- hovoril pred Národným parlamentom a aj pred e, ľuďmi z výboru pre polnohospodárstvo a povedal v podstate, že to nie je dostatočná e, suma. Ale to, tam nejde len o zníženie rozpočtu, tam ide v podstate aj o návrh, aby v podstate tie platby boli rovnaké, ale zatiaľ sa im to v podstate nepodarilo, pretože e, zatiaľ v podstate e, sú nízke platby, ktoré nedosahujú vôbec ani priemer toho, čo sa vypláca v rámci EÚ. A samozrejme, že sú tí, ktorí dostávajú veľmi veľa a tí nebudú šťastní, keď sa im vlastne znížia E, tieto platby. A ďalšia vec, pokiaľ ide o koheziu. Tá kohezia vyzerá veľmi pekne, keď sa na ňu pozriete z ďalky. Vyzerá to ako 6-percentný náraz, pokiaľ ide o porovnateľné ceny. Ale keď sa na to pozriete z iných hluhov, je tam veľmi veľa vecí, ktoré sú kontradiktorné, pretože v podstate e, ak si to prepočítate a porovnáte s rokom 2005, ak v podstate tá krajina Eh, by mala dostať 22% a 2,5% zníženie eh, do toho zapracujete, pokiaľ ide o štrukturálne fondy, tak tieto peniaze sú v podstate ďaleko eh, nižšie. Vyššia je tá suma kompletná, ale nižšia je suma, ktorú dostávajú krajiny. Nikto to nevie vlastne ehm, vysvetliť, nikto na to nevie odpovedať. Možno, že je to spojené s prechodným obdobím, ale komisia v podstate nevie e, vysvetliť, že prečo sú to dve tretiny peňazí, ktoré zostávajú v regiónoch. A my nie sme veľmi slušní, pretože tých našich 5% tie v v podstate sa neodzrkadlovali v nejakých makroekonomických číslach, ale ja si naozaj myslím, že to je veľmi vážny a revolučný návrh, pokiaľ ide o rozpočet. A keď sa naozaj e, vrátime späť k tomu prvému bodu, tak naozaj e, samozrejme pochopíme, že prečo vlastne tí, ktorí sú čistými plácami, vlastne sú proti tomu, pretože pokiaľ ide o e, rok 2013, tam by sa malo platiť na hlavu, na obyvateľa a potom samozrejme E, klimatické zmeny. Oni budú platiť desiatky miliard a z toho dôvodu si myslím, že pokiaľ ide o moje prepočty v nadväznosti na moju krajinu, ja by som hádam bojoval za takýto návrh aj ak by nám nedali 5%, ale tie návrh, ten návrh, aspoň ja to tak chápem, je veľmi, veľmi revolučný a veľmi, veľmi vyvážený. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Blahoželám za túto naozaj brilantnú analýzu. Sú tam naozaj isté revolučné prvky. Je to diabolsky šikovné. A naše vlády a našich ministrov financií postaví preto protirečenie E, ktoré vyplýva z ich schizofrenie alebo ich e, mazoch, ma, masochizmus. Mas, myslím hlavne na tých čistých prispievateľov. Oni sa stiažujú, e, stonajú z verejnej, verejnosti hovoria, že platia príliš veľa a teraz im navrhujeme riešenie a hovoríme im, že už platiť nebudete nič. A protestujú. Takže naozaj treba sa rozhodnúť. Sťažujú sa, že platia príliš, alebo sa sťažujú kvôli niečomu inému, ale nemôžu sa sťažovať na obidve veci. To sme hovorili, ale pokiaľ nebol návrh na stole, tak si to ešte neuvedomali. A teraz budú musieť rozhodnúť. A bude to veľmi zábavné naozaj veľmi zábavné. Ja chcem počuť ministra financií odmietnúť, aby bol znížený príspevok jeho krajiny. Naozaj z Londýna a od inakadiaľ to chcem počuť z úst ministra, odmietam, aby môj národný príspevok bol znížený. A pritom my im navrhujeme riešenie, ktoré e, predstavuje nielen zníženie, ale aj úplné zmiznutie tohto príspevku. A e, je to riešenie, vďaka ktorému váš nástupca o 20 rokov už si ani nebudem musieť klásť otázku, koľko platí moja krajina, koľko dostáva moja krajina to je ten konečný cieľ. V každej našej krajine, možno, že e, je to iné v prípade spolkových krajín ako napríklad Nemecko, ale vo Francúzsku žiadne mesto, žiaden región nepočíta, koľko platí do národného rozpočtu a koľko z národného <laughs> rozpočtu dostáva. Neviem, či to robíte v Španielsku. Aha, trošku predsa len áno. Ale to je cieľ. Takže naozaj je to revolučný návrh a sú tam prvky, s ktorými osobne vôbec nesúhlasím, ale aspoň musíme spochybniť niekoľko zaužívaných e, myšlienok, e, obetovať niekoľko e, svetých kráv, ale dobre, najskôr to povieme medzi nami až potom verejne Helga Trupel a potom Göran Fern a potom pôjdeme ďalej aj Salvador aj Haider. Okay, you, Iba jednu politickú poznámku kolegovi z nášho hľadiska ten návrh komisie, ktorý sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky, prepája platby s ekologickými cieľmi a aby sme mali istú redukciu alebo nové motivačné nástroje, to je podľa nás krok v správnom smere. A teraz by som sa rada vrátila k ďalšej delikátnej záležitosti, čo je zloženie rokovacieho týmu. Viete, že máme etický kódex a zároveň rokovací poriadok Európskeho parlamentu, ako um, skomponovať rokovacie týmy a všetky politické skupiny by mali byť zastúpené. Podľa toho, čo ste povedali včera, som sa už vyjadrila, že nie som za váš návrh a preto by som ešte raz rada zdôraznila, že si myslím, že musíme mať nejaký orgán, ktorý zastupuje všetky korene parlamentu, všetky otienky parlamentu a možno treba druhý raz zvážiť, kto by mal byť v tomto týme. Ako ste veľmi elegantne povedali, tí, čo sú priatelia viacročného finančného rámca, takže ja myslím, že by sme ich mali zaradiť. Len chcem vyjasniť, aké sú moje záujmy. To je všetko. Thank you. Ďakujem vám. Ja by som bol hrdý a šťastný, keby ma niekto označil za priateľa Helgi Trupel. Teraz má slovo Goran Ferm. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja nebudem hovoriť o viacročnom finančnom rámci, tzv. VFR, ale budem sa vyjadrovať k tomu, čo povedal pán Godmanis. Poprvé je jasné, že opísať návrh komisie sa dá dosť odlišne podľa toho, odkiaľ pochádzate a dá sa aj dosť zdeformovať politicky. Pán Godmanis ho odpísal takým spôsobom, ktorý by som označil za zmrazenie. Podľa mňa to je veľmi blízko peťke, ale čísla v iných Eh, členských štátoch sú interpretované inak. Hovoria, že to je vzostup o 5% alebo dokonca o 11%, ale na to si budeme musieť zvyknúť, pretože sú rôzne interpretácie, rôzne názory. Nebudeme to tu teraz porovnávať. Je tam veľa politiky v týchto nálepkách. Ale možno by sme mohli matematicky niečo vyrátať a presnejšie. A pán Gudmanis poukázal na príjmovú stránku vo Švedsku, odkiaľ pochádzam. Švedská vláda opisuje výnosy tak, že to zvýši o 40 príspevok z Švédska z nuly 1 miliarda eur ročne, dokonca viac ako 1 miliarda eur ročne. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby sme nejako prepočítali, alebo komisia, keby to prepočítala, neviem, či tu je generálny riaditeľ za príslušné DG, či by mohol k tomu niečo povedať. Ja vidím, aké ťažkosti sú s tým spojené. Napríklad E, ako bude vyzerať architektúra nového zdaňovania finančných transakcií, to nikto nevie, ale aspoň trošku prepočítať, ako bude vyzerať čistý príspevok jednotlivých krajín. Ak to neprepočítame, tak bude sa vynárať veľa špekulatívnych porovnávaní a výpočtov v rôznych členských štátoch a to všetko len stiaží. Čiže mám konkrétnu otázku na komisiu. Mienia podrobne e, predložiť čísla? Ďakujeme, Mo- Goran. Slovo má Salvador. Ja sa pokúsim stručne sa vyjadriť, pretože rozličné politické skupiny budú mať príležitosť, a mali už aj minulý týždeň príležitosť, preskúmať návrh komisie. Čiže je tu niekoľko čísel, ktoré sú citované v sumáre, ktorý nám pripravil sekretariat komisie. V podstate, čo tu je revolučné na tomto návrhu, to vychádza z predpokladu, že Európsky parlament by mal o 40 miliard menej, to je tých 5 To je v súlade s tou 5, s tým číslom 5, ktorý tu figuruje. Komisia ale sa zdá, že zamieta to, čo parlament predložil. Druhé číslo, číslica, ktorá tu poletuje, vychádza z toho, čo sa dá vyčleniť z VFR. Tak, aby vzniklo číslo, ktoré bude závisieť dobrej vôle inštitúcií podľa toho, či zahrnú alebo nezahrnú isté veci do celkového výpočtu. A po tretie, čo sa týka príjmovej strany rozpočtu, Hovoríme o procesoch, ktoré budú prebiehať paralelne, ale nebudú prepojené s finančným výhľadom. Inými slovami, akákoľvek, akýkoľvek výpočet, koľko bude stáť systém nových vlastných zdrojov jednotlivé členské štáty, to by bolo predbežné, e, predčasné v tejto fáze. Takže zosumarizujem, čo som povedal. Už sme hovorili tieto veci, keď sme sa na minule zhovárali a keď sme sa snažili dospieť k stanovisku predloženému na plenárke, že Európska komisia bezpečnostnú rezervu, ktorú parlament navrhuje svojim 5-percentným návrhom, si vzala Európska komisia za svoje. Ale nezvyšuje sa o, zvýš, teda zvýšenie o 4% sa neočakáva a preto máme problém. Čo sa týka rozpočtu na rok 2012, nie len, že rada vyčiarkla číslo 2,09, ktoré sme žiadali na rok 2011, ale rada šla ešte pod 2%. To predstavuje jasné zníženie reálnych platieb. Takže vo svetle e, týchto návrhov si myslím, že rada bude škrtať. Návrh komisie je 40 miliard o 40 miliard nižší ako pôvodný návrh parlamentu a myslím si, že konsenzus medzi parlamentom a radou bude mať za výsledok oveľa menšie číslo, než očakávame a to ďalej skomplikuje rozhodnutia, ktoré bude musieť parlament prijať v nasledujúcich 12 či 18 mesiacoch. Dobre veci v týchto návrhoch by sme mali zachovať, ale nemyslím si, že by sme uh, mali nevidieť celý les pre jednotlivé stromy. Na konci júna by sme mali, sme jednomyselne odsúhlasili náš návrh a boli tam škrty o 4 miliardy. Ak príjmeme škrty v poľnohospodárstve, tak nebudeme do, môcť jednoducho dokončiť náš rozpočet a budeme mať bolesť hlavy. To bol e, party do populára, teraz PSOE, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som sa hlásila slovo, aby som uh, hlásila o slovo, aby som položila niekoľko otázok a povedala možno aj niekoľko špecifických pripomienok. Vidím, že teraz už hovoríme o vecnej stránke a ja som pritom pozorne počúvala aj predrečníkov. My sme sa vyjadrili v pléne, keď e, to komisia prezentovala. Myslím, že e, robí chybu, pretože sa e, vzdialuje od Európskeho parlamentu. Je to 40 miliard eur a oni sa naviac teraz tvária, že je to absolútne minimum na to, aby sa dalo posunúť vpred a rada ešte zoškrta návrh komisie a nemyslíte si, že rade bude stačiť tých 40 e, miliárd menej? Ja som počúvala výbor, e, komisiu, hlavne komisára Čološa, ktorý povedal, že je to absolútne minimum, ale predpokladám, že predsa len počul o inštitúcii, ktorá sa nazýva Rada a teda, že okrem toho sa bude ešte rokovať s Európskym parlamentom. Ale ja myslím, že nie je správne mať ako základ e, návrh, ktorý je veľmi vzdialený od návrhu parlamentu a na, veľmi vzdialený od e, nejakého priateľného maxima. Teraz sme na absolútnom minime a rada to ešte zníži. Takže ja myslím, že komisia súhlasila s minimum na roky 2012 a 2013, ale keď sa to ešte zníži, tak neviem, ako e, budeme realizovať stratégiu EU 2020 ale hlásim sa kvôli niečomu inému. Máme teraz akýsi vyčíslený rámec a ja som sa chcela opýtať sekretariátu, či by e, nám mohol porovnať tieto finančné výhľady medzi rokmi 2007-13 a 2014-20, aby sme si mohli porovnať jednotlivé kapitoly, okruhy a tak ďalej Prvý rámec, ktorý sme dostali, bol všeobecný kapitol ako po, po kapitole návrhy komisie, na druhej strane požiadavky Európskeho parlamentu a hovorí sa tam o zmrazení e, prostriedkov, ale ja myslím, že by bolo lepšie mať komparatívnejšie porovnanie jednotlivých kapitol a nie iba toho rámca. E, ako viete, boli presuny z prvého do druhého okruhu. Niečo, čo bolo mimo rozpočtu, je teraz v rozpočte a kvôli tomu je to porovnanie zložité. Preto ja mám záujem o to e, podrobnejšie porovnanie. Ja som si to trošku e, počítala, ale neviem, či je to správne a chcela by som pracovať na základe realistickejších čísel. A ešte jedna požiadavka z mojej strany. Komisári prídu sem pred náš výbor a povedia, aká je ich e, časť koláča, alebo či to bude iba komisár pre rozpočet. A, ak teda by prišli viacerí komisári, chcela by som e, poznať dátumy. Ja som e, sa stretla s komisárom Čološom, ale bola som úplne náhodou vtedy na správnom mieste, ale ja by som e, si to chcela naplánovať, aby nám každý komisár vysvetlil, ako to chce spravovať, aby vysvetlil pre a proti. Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky e, komentáre k tomu, čo odznelo ako posledné. Ja navrhujem, aby sme po lete mali pracovnú schôdzku výboru pre rozpočet spolu s komisárom Levandovským a potom postupom času na základe návrhov nášho spravodajcu, spravodajcov. Uvidíme, či treba prizvať ďalších komisárov v pléne, do pléna. Takže náš spravodajca, naši spravodajcovia nám to eventuálne navrhnú. Ja sa iba vyjadrím k tomu, čo tu povedali niektorí kolegovia. Pri tejto záležitosti komisia, neviem, či je to predseda Barroso, alebo komisár Levandovský, alebo generálny riaditeľ No, javia sa ako David Copperfield, ako si pamätáte, David eh, Copperfield, eh, Copperfield bol svojho času priateľom Klaudie Schiffer Eh, ona je veľká nemecká osobnosť, ktorú si eh, naozaj mnohí cenia. A on bol mág, čarodejník, zmizol vo vzduchu, zlietol. No a pán eh, Godmanis videl hviezdy, tam, kde Göran vidí oblaky, alebo naopak. A presne na toto slúži aj keď budeme skôr či neskôr eh, musieť eh, rozhodnúť, či tá rozkrajaná eh, slečna, ktorá je v kufri, je predsa len živá a zdravá, alebo či je rozkrajaná na kusy. Takže potrebujeme čísla. Sekretariát nám rozdal akési hodnotenie. Komisia, predpokladám, robí svoje vlastné hodnotenie. Podľa toho, čo viem, nie všetky generálne riaditeľstva komisie e, súhlasia s číslami vo finančnom výhľade, ale ja navrhujem, aby sme počas leta tá komisia, ako aj náš sekretariát, aby sme sa dohodli a aby vlastne tie tri inštitúcie pracovali na, s tými istými číslami. No a aby sme ešte ostali pri tom porovnaní s čarodejníkmi, ja myslím, že na konci by bolo dobré, keby sme mali pred nami nie Davida Copperfielda, ale Udinyho. Neviem, hovorí vám to niečo? Bol to uh, Talian a on uh, mal e, puta, bol na spodku bazéna a za minútu sa z toho všetkého ako zázrakom dostal. Takže dnes európsky rozpočet e, je presne takto e, s putami zviazaný a možno, že tak ako Hudiny aj my sa z toho nejako dostaneme nakoniec. Ďakujem pekne. Ja navrhujem, aby sme teda uzavreli tento bod programu a aby sme prešli priamo na bod 8. Helga Trupel, návrh opravného rozpočtu číslo 5. Uh, eh, mohli ste si už spraviť názor. Povedzte nám k tomu niečo. So, uh... Ďakujem vám, pán predseda. Takže je to trošičku komplikované uh, z technickej stránky, takže kolegovia budú musieť naozaj počúvať. poriadku, takže návrh opravného rozpočtu číslo 5 sa týka modifikácie e, samotného plánu v nadväznosti na e, supervízora pre ochranu údajov. A tento e, supervízor požadoval prevod z AD 14 na AD15. To je štatutórna um, obligácia, povinnosť v podstate, ktorá uh, sa s týmto spája. Je to technické, ale myslím si, že je to dosť potrebné toto vysvetliť, pretože pokiaľ ide o uh, tento stav zamestnancov a kto bol A8 uh, po tomto dátume ako riaditeľ bude vlastne povýšený na ďalší vyšší stupeň, ale v tomto prípade to vyzerá tak, ako keby toto povýšenie e, sa už vlastne udialo. Takže my vlastne hovoríme o druhom e, povýšení tejto osoby. Ak je tomuto tak, tak v tom prípade tá motivácia e, je trošku klamlivá. Budeme preto potrebovať viac informácií a hlavne v nadväznosti na to, že prečo táto vlastne osoba má dnes a D14. To je vlastne prvá vec, ktorú budeme musieť prediskutovať. A teraz druhá vec pokiaľ ide o časť EES, to znamená Európska e, externá služba by chcela previesť 14 e, e, dočasných miest na 14 stálych miest. V podstate je to rozhodnutie rady, pretože e, tam sa hovorilo, že keď e, táto externá služba bude mať naozaj už patričné e, postavenie, že by v podstate títo dočasní zamestnanci mali v podstate prejsť na stálych zamestnancov, ale prirodzene na obmedzený čas to znamená na dobu určitú. Práve z toho dôvodu vlastne ES chce vlastne, aby sa to takto zmenilo. Bolo jednoducho nemožné dopredu stanovať, stanoviť vlastne e, ten e, platový, e, to platové zariadenie, pokiaľ ide o, o týchto ľudí a samozrejme, že všetky tieto modifikácie by vlastne viedli k tomu, že by bolo potrebné 1,4 milióna eur ale nie sú potrebné nejaké ďalšie e, takéto rozpočtové prostriedky, pokiaľ ide o túto záležitosť, pretože toto už bolo zapracované do rozpočtu na rok 2012. Pokiaľ ide o túto žiadosť, mám eh, veľmi vážne pochybnosti. Pretože keď sa pozriete na organigram EES, ktorý z tohto vyplýva, tak si všimnete, že je tam jasná nevyrovnováha, pokiaľ ide o AD 14 až 16 a tie nižšie platové stupne AD 5 až 9. Ehm, obyčajne v podstate v takýchto inštitúciách máte ďaleko viac takýchto nižších ehm, platových e, stupňov ako e, tých vyšších, ale v tomto prípade to vlastne vyzerá presne naopak. To znamená, že e, je tu ďaleko viac e, vlastne tých ľudí, ktorí sú zaradení do týchto vyšších platových stupien no, a preto si myslím, že budeme potrebovať viac informácií v nadväznosti na náklady, ktoré sa s týmto spájajú. Ďakujeme, pani spravodajkyňa. Takže vy my požadujeme ďalšie objasnenie, to samozrejme celkom chápeme a som presvedčený, že e, relevantné služby vlastne brali do úvahy, e, to, zoberú do úvahy to, čo ste povedali a že takéto informácie dostanete. Pokiaľ ide o tento návrh opravného rozpočtu číslo 5, takisto ako aj návrh opravného rozpočtu číslo 4, ktorý bol prezentovaný včera, Koreper nebude e, do septembra o týchto záležitostiach rozhodovať. Rada samotná bude vlastne o tomto rozhodovať 12. A vy budete predkladať 22. septembra túto správu a bude o nej hlasované v rámci výboru 8, 11. oktobra a potom v podstate e, toho 2. oktobra by sa malo o tom rokovať v rade. Takže teraz by sme prešli na ďalší bod programu. Ten bod 14 bol odložený na neskôr, takže ideme k bodu 15. Pán Haglund. Ide o rámcový program Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Chairman, Pokúšam, pokúsim sa o stručnosť. Potrebujem len 5 minút vašej pozornosti. Je to naozaj dôležitá vec, ktorá sa týka hlavne ITERu, o ktorom sme už diskutovali mnohokrát v našom výbore. Väčšina z vás vie, že zmluva Euratom umožňuje maximálny beh programu v dĺžke 5 rokov mm, s maximálnym predlžením o 2 roky v súčasnom rámci VFR a Komisia nám navrhla niečo, čo sa sústredil na dve veci, to znamená výskum fúzie, to je ITER, a jadrová bezpečnosť a ochrana pred radiáciou, to je druhá priorita. Ako sa vie, ITER je veľkou súčasťou programu Euratomu, má veľkú pridanú hodnotu. Viem, že kolegovia majú iný názor, ale podľa mňa väčšina ľudí v tejto snemovni program ITER ako celok podporujú. Treba pamätať, že projekt ITER je druhý najväčší medzinárodný výskumný projekt po Medzinárodnej vesmírnej stanici, takže je to veľký projekt a prirodzene Európska únia je zapojená do projektu ITER. Názor rozpočtového výboru Osobne si myslím, že v rámci v, no, viacročného finančného rámca, ako sa hovorilo vo výbore SURE, je potrebné vyčleniť účelovo viazané rozpočtové prostriedky vo výške 6,6 e, miliard eur a myslím si, že to by mohlo vyriešiť e, prípadné budúce problémy s financovaním projektu ITER. Toto financovanie by malo podliehať nastaveným kritériám transparentnosti, jasnej cestovnej mape, pravidelnému hláseniu o tom, čo sa deje. Myslím si, že to by malo byť e, nastavené tak, aby sme sa vyhli situácii, v akej sme teraz s financovaním ITERu. V novembri 2010, inými slovami minulú jeseň, Eh, rada prijala rozhodnutie o tom, ako financovať eh, v súčasnosti ITER. Chceli 1,4 miliardy prideliť eh, z roku 2010. Spomente si, že 40 miliónov dostali už predtým a spolu je to 600 miliard 600 miliónov eur. Toto riešenie sme predložili v rozpočtovom výbore my a súvisí s tým, čo ho robí kolega Reimar pri VFR a má to jasné prepojenie s rozpočtom na, roku, na rok 2012, na ktorom pracuje e, kolegyňa Balzany. V tomto stanovisku, v návrhu stanovisku, stanoviska navrhujem, aby sme sa pridržali e, linky financovania ITERu, inými slovami, neakceptovali presun z FT7 Dôležité je, ako rozhodol Koreper k rozpočtu na 2012, skrátili o istú sumu FT7 a takisto presunuli pre ITER isté kapacity z FT7. Čo sa týka stratégie na rok 2020, tá už sa má začať od roku 2012-13 realizovať a ITER je jej veľmi dôležitá súčasť. Takže myslím si, že to je neakceptovateľné urobiť niečo takéto na jednej strane pri tom, čo platí na druhej strane. To je dôležité počiarknúť toto a hľadať e, neminuté rozpočtové prostriedky v iných linkách rozpočtu a takto odfinancovať ITER. A samozrejme môžeme, ak by to bolo možné mobilizovať nástroje flexibility. Možno sa to rade páčiť nebude, ale podľa mňa by to šlo. Bolo by to dôležité pre, podľa mňa v návrhu stanoviska by som chcel počiarknúť, aké dôležité je účelovo viazať prostriedky pre ITER v budúcnosti. Zároveň navrhujem znížiť maximálne sumy na e, celkový Euratom na 100 miliónov eur na budúce programy. Podľa informácií, ktoré mám, by to bolo vhodné. Potom je tu ešte názor a to, že treba dať dôraz na jadrovú bezpečnosť a ochranu pred radiáciou. Toto je priorita, ktorú celá snemovňa podporuje, aj v minulosti podporovala tieto veci. Pán predseda, včera ste hovorili o tom, že ITER v rámci VFR už nie je, že je vyňatý z VFR. Toto však vyžaduje viac e, vhľadu, viac transparentnosti a pre Európsky parlament je problematické, keď niečo výjmeme z VFR, tam je isté protirečenie. Zároveň si myslím, že je to istý spôsob, ako účelovo viazať finančné prostriedky, takže je na tom aj niečo dobré, keď výjmeme ITER z VFR. Lenže to nám neumožňuje potom mať potrebný vhľad do takéhoto dôležitého projektu. Je to problematické riešenie a mali by sme ho nejako vyriešiť lepšie. Zaujíma ma, čo si o tom myslia kolegovia stručne. Toto je návrh stanoviska. Teším sa na to, čo k nemu povedia kolegovia. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Je tu námestník generálneho riaditeľstva pre výskum, pán Štromajer. Ďakujem za jeho prítomnosť. Navrhujem, aby dostal slovo a odpovedal na otázky spravodajcu a ostatných kolegov, ktorí sa vyjadrili, ale ešte predtým eh, možno Ann Jensen. Ďakujem vám, pán predseda. <clears throat> Môžem v podstate len podporiť spravodajcu. Ehm, nášho dobrého kolega pána Haglunda. Ale chcela by som eh, v podstate sa opýtať ehm, komisie, respektíve aj pána Hartmana. Ten fakt eh, je taký, že sme trošku pod tlakom zo strany komisie, pretože oni sa obávajú, že nie je dostatočná jasnosť v nadeznosti na eh, financovanie projektu JET v Kolíne. A celkom určite my by sme nechceli, vytvárať e, nejaké problémy. Môžete samozrejme povedať, že je to rada, ktorá vytvára problémy, pretože oni jednoducho nerozhodli o e, ITREI e, v právom čase, v tom správnom čase. Ale rozmýšľala som nad tým, že či v podstate, keby sme signalizovali to, že budeme mať nejaký špecifický ku rozpočtovú linku e, v tom opravnom rozpočte, e, hlavne pokiaľ ide o tento program JET, aby sme vydali jasný signál, že vlastne chceme nájsť e, finančné zdroje na tento projekt JET a chceme v podstate zabezpečiť, aby nie nejaká takáto, nejaká takáto bitka, ktorú zvádzame eh, s radou, nevytvárala eh, takú situáciu, ktorá by ohrozovala projekt. Takže sa chcem opýtať komisie, existuje nejaký spôsob, ako by sme mohli vydať takýto signál a aby sme v podstate zabezpečili, že nebudeme vytvárať takéto problémy. Veľmi pekne ďakujeme. Komisia teda počula túto otázku, pani Kario. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem podporiť spravodajcu, legislatívny postup e, na, pre rozpočet e, na rok 2012 a 2013 prebieha e, súbežne s rokovaniami o rozpočte pre ITER a tuto máme dve rôzne správy z nášho výboru. Musíme sa ubezpečiť o tom, že to, čo bude figurovať v tomto stanovisku, nejako neprejudikuje výsledky rokovaní ohľadne ITERu. A ďalší bod Plne súhlasím s obavami ohľadne projektu JET. Dohoda v tejto veci je zásadná. Musíme e, naozaj schváliť e, výskumný program tento rok, aby sme naďalej mali podporu. E, závisí od toho veľa výskumníkov, teda od tej dohody a čo sa týka samotného stanoviska, súhlasím s tými hlavnými témami, ktoré e, navrhol spravodajca, podpora projektu ITER, pretože je to medzinárodný veľmi významný projekt pre Európu a ide o e, zaručenie prostriedkov pre e, ITER, teda že nejako to neohrazí iné priority výskumného programu a e, silnejšia správa a transparentnosť v súvislosti s ITERom. A taktiež e, medzinárodní partnery si musia plniť svoje um, povinnosti, taktiež pokrytie extra výdavkov spojených s ITERom. Môžeme o tom ešte diskutovať, ale v podstate súhlasím s návrhom spravodajcu takže maximálne obnosy pre rôzne kategórie v rámci v rámcového e, programu pre jadrový výskum. To je podľa mňa dobrý základ e, pre dohodu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gajer. Ähm, Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ja som uzrozumený e, s návrhom v nadväznosti na ITER je to skutočne niečo, čo má nejaký význam a teraz a to, čo popisujeme vlastne ako e, zviazanosť e, rozpočtových prostriedkov, to e, sa mi zdá byť veľmi rozumné, pretože aj v budúcnosti by mohlo z radou prísť k tomu, že financovanie v nadväznosti na ITER by sa nakoniec robilo tak, že by sa vlastne stiahovali nejaké finančné prostriedky e, z financovania výskumu, e, to znamená z iných liniek. A ja si myslím, že e, toto sú veci, ktoré budú značne e, nákladnejšie, drahšie. Takže môžeme už teraz povedať, že pokiaľ ide o e, súčasný rozpočet na ITER, že ten bude prekročený, pretože v nadväznosti na tie stavebné dielce, ktoré pochádzajú z Japonska a ktoré v podstate celé Japonsko vlastne dodávalo tak je jasné, že vlastne tento projekt bude drahší, pretože tam príde k omeškaniu. Potom druhý dôvod. Politicky jednoducho nepovažujem za veľmi rozumné, ak by rada ďalej v podstate mala v úmysle v prospech ITRA, respektíve v prospech konsolidácie rozpočtu toto e, vyčiarknúť ale toto je technológia, e, ktorá bude k dispozícii e, na priemyselnej úrovni v roku 2050. Ale dovtedy samozrejme musí svet vyriešiť isté energetické problémy a práve z toho dôvodu vlastne tento e, program výskumu by mal k tomuto prispievať. To znamená, že ak to takýmto spôsobom skanibalizujeme, tak neviem, ako to môže potom slúžiť patričnému účelu. Pokiaľ ide o spoločný európsky výskum. Naozaj si myslím, že je veľmi dôležité, že pokiaľ ide o, o JET, že v podstate o tom rozhoduje pán Cameron. To znamená, že on sa môže rozhodnúť e, v podstate preto, že či chce skonsolidovať rozpočet, alebo či chce v podstate sa snažiť získať e, na svoju stranu voličov. Ďakujem, pán predseda. Hovorím v mene toho poslanca, ktorý tu dnes nemohol byť, Dereka. Súhlasíme s pánom Haglundom, s jeho správou v podstate a veríme, že je v poriadku využiť nevyužité rezervy pre ITER a ne pre, e, nepríjmame presun z 7. rámcového programu FT7 ten návrh pána Haglunda, že treba použiť mobilizovanie nástrojov flexibility, ak by sme nemali dosť financií, o tom by sa malo diskutovať. S tým nápadom na nové peniaze súhlasíme, či už to bude to odborné riešenie alebo iné, o tom môžeme diskutovať, aj nástroje flexibility sú v poriadku, ale myslím si, že e, rada bude rovnako nesúhlasiť s každým jedným z nich, možných, z týchto možných pri budúcom VFR by sme mali mať účelovo viazané prostriedky pre ITER a to znamená, ako pán Hagl povedal, že by členské štáty mali dofinancovať to, čo bude chýbať. Je to v podstate dobrý nápad. Záverom chcem povedať, že sociálno-demokratická skupina vždy tvrdila, že sme za ITER, ale musím pripustiť, že e, tieto diskusie sa po Fukushima trošku skomplikovali, tak ako to už povedali niektorí predrečníci, ale myslím si, že skupina socialistov je za ITER ešte stále, ale nie e, v tom prípade, že by sa zobrali prostriedky z iných významných a dôležitých výskumných projektov na ITER. Čo sa týka rozpočtovej linky na časť tohto programu, ktorý sa nazýva JET. To sme si neprediskutovali v našej skupine. Spontánne by som zareagoval tak, že sa to zdá rozumné, ale treba ešte k tomu viacej diskutovať. Ďakujem. Merci bien. Eh, Reimer Böge. Ďakujem pekne. Reimer spravodajca k ITERu. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som v podstate súhlasiť s tým, čo tu predložil Karl. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh číslo 4, k tomu by som sa ešte chcel vrátiť. Pretože podľa môjho hodnotenia e, ten samotný pojem ring fencing, to znamená e, vyčlenenie e, rozpočtových prostriedkov, to v podstate sa môže vnímať iným spôsobom, ako si to predstavujeme. Keď sa pozrieme na návrhy komisie, pokiaľ ide o outsourcing, eh, eh, pokiaľ ide o BDF a ITER, to sú eh, proste veci, ktoré sa miešajú, ktoré vzájomne do seba nezapadajú. My musíme tieto svoje finančné priority zabezpečiť a trvať na nich a nemôžeme jednoducho potom nejakým spôsobom takéto narastajúce náklady v nadväznosti na ITER riešiť takto, týmto spôsobom. A, a samotné členské štáty potom budú musieť isté veci sami financovať a potom to bude vlastne e, medzivládna metóda v nadväznosti na takýto projekt, ktorý jednoducho inak by nebol financovateľný. A potom naozaj je potrebné sa zamyslieť nad tým, že či by sme sa nemali dohodnúť pevne na nejakých záležitosti, a tam sa hovorí, že e, uvažovať o tom, že či by sa to nemalo financovať e, z národných rozpočtov a nie z rozpočtu EE e a, EU a potom, pokiaľ ide o ring fencing, tak to je predsa úplne iným spôsobom definované, ako je to tu v podstate použité. Takže práve z toho dôvodu by som chcel v podstate na toto upozorniť, pretože celá táto diskusia o projektoch, ktorých náklady v podstate pres dosiahnuť tú sumu, ktorú sme si predstavovali a ktorú sme odsúhlasili. To by sa potom stálo vlastne medzi e, e, vládnymi projektami a naozaj si myslím, že toto by e, mohlo spôsobovať proste isté problémy a treba sa na toto záležitosťou zamyslieť. Ďakujem, Reimer. Chcel by som ťa aj podporiť myšlienka, že treba výjsť z, alebo že treba vyňať z európskeho rozpočtu program, ktorý tam bol od samotného začiatku a ktorý zatiaľ je financovaný na 100% z rozpočtu EÚ. To je myšlienka, ktorá je naozaj krajne nebezpečná. Je to lákavé, ale je to veľmi nebezpečné. Je to v protiklade so všetkým tým, čo Európsky parlament a Európska komisia chceli, keď splnili Európsky e, fond pre rozvoj s európskym rozpočtom. A ak Európsky parlament e, v istej chvíli by súhlasil, tak by to bol začiatok e, európskeho rozpočtu na objednávku a la carte mnohé členské krajiny by to chceli spraviť nielen pre ITER, ale aj pre ďalšie programy. A nakoniec by sme mali európsky rozpočet, ktorý by e, zahrňal iba tie politiky, ktoré zaujímajú parlament a komisiu a tie, ktoré zaujímajú vlády. Tieto politiky by boli financované iným spôsobom bez kontroly Európskeho parlamentu alebo národných parlamentov. A bol by to teda takýto e, rozpočet na objednávku a to je veľmi nebezpečné a ako povedal Reimer Böge, účelové viazanie, eh, ring fencing, eh, to je jedna vec, dbať na to, aby v európskom rozpočte mm, bol stanovený strop pre istý program alebo politiku. To sa dá zabezpečiť, napríklad vytvoriť novú finančnú kategóriu, ale rovnakým spôsobom môžeme Eh, mať doplnkové financovanie zo strany členských krajín alebo tretích krajín v prípade eh, programov EÚ. Robí sa to neustále. Takže účelová viazanosť to je jedna vec a outsourcing, vyňatie z rozpočtu, to je druhá vec. To je, to je niečo úplne odlišné. No a keď už sme hovorili o porovnaní s Davidom Copperfieldom tak áno, možno je to lákavé, mm, toto vám vadí, dobre, tak ja vám to odstránim, zmizne to. Ale porozmýšľajme predtým, ako podľahneme tomuto pokoušeniu. Monika Holmajer, teraz nech sa páči. Povedali ste v podstate čas toho, čo som chcela povedať. Mám e, isté e, obavy, ak by sme sa pokúsili takéto niečo spraviť a všetko potom, o všetkom potom budú rozhodovať samotné členské krajiny a že už my o tom nechceme nič počuť, tak by to určite bolo problematické, pretože my chceme, aby e, sme mali dohľad nad e, programami. A po druhé, mňa veľmi teší, že ešte stále ITER je e, prioritou pre spoločenstvo, je to dôležitý signál, ale e, podľa mňa je dôležité nasledovné. Musíme jasne povedať, že je to veľmi dlhodobý projekt ak si myslíme, že teraz v roku 2011 e, sa dá rozhodnúť, čo bude v roku 2018, E, teda čo sa definitívne stane v Kadaráš a e, v jednotlivých iných mestách a teda, že môžeme mať 100% záruku, že pri takomto e, projekte, ktorý je úplne novátorský, ja, ja myslím, že sa budeme sami zavádzať. Je veľmi dobré, že kolega Haglund napísal, že potrebujeme nákladovú analýzu a potrebujeme potom aj presnú kontrolu o uzatváraní e, zmluv a e, minulosti aj v súčasnosti e, boli zmluvy, ktoré boli uzavreté bez toho, aby sme vedeli, či naozaj bolo dosiahnuté to, čo bolo stanovené. A takéto e, zmluvy sa uzatvárali a uzatvárajú. A to je problematické, pretože rastú náklady. E, keď sa povie, že e, napríklad 200 miliónov eur vyčlením pre nejakú zmluvu a potom e, to nie je, sa to neopiera o paušál, ale o skutočné náklady, tak potom môžeme e, skonštatovať veľký rozdiel. A e, často to je viac a nie menej, to poznáme z osobného života. Pretože čím viac hodín e, potrebujú, tým viac dostanú peňazí, Takže takéto e, zmluvy bez paušálu, bez e, známej konečnej e, sumy, to je potom problematické aj pre kontrolu rozpočtu, pre prácu nášho výboru a myslím si, že tie požiadavky kolegu Haglunda sú veľmi presné a správne ale musíme si predsa len uvedomiť, že sme na e, neznámom teréne a tí, ktorí tam pracujú, potrebujú istú právnu istotu, pretože e, e, bude to katastrofálne, keď v roku 2012 musím e, uzavrieť zmluvy, ktoré ale sa e, týkajú až budúcnosti ale nebude možné im povedať, že nemáme financie, takže zmluvy na roky 2012-2013 sa nemôžu uzatvárať. To je teda problematická situácia. Teraz e, predtým stoja e, projektoví manažery aj ďalšie e, firmy. Takže to je neúnosná situácia. A preto ja mám e, naozaj záujem na tom, aby sme minimálne e, zaručili, že budú prostriedky na tie roky 2012-2013. Podrobnosti môžeme potom ešte prediskutovať. Ale to, čo teraz žiadame od e, manažerov, to je skoro nemožné. A aj náš e, spôsob manažmentu, rada, parlament, to naozaj spôsobuje ťažkosti pre spravovanie tohto projektu. Naozaj nemáme byť e, na čo píšni ani členské krajiny a taktiež sa správne hovorilo o Japonsku a ja myslím, že minimálne na jeseň budeme vedieť, ako to definitívne vyzerá s Japonskou Japonskom a, a s prípadnými e, omeškaniami. E, e, ja myslím, že voči e, zemetraseniu nie je, e, e, na to nie je pripravený ani ITER, takže musíme byť trošku flexibilní, aby sme nemali nejaké príliš skosnatele rámce. Musíme naozaj umožniť, aby manažment mohol pracovať čo najpresnejšie. Ďakujem pekne, Monika. Teraz pán Haglund. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý rok sme sa pokúsili vytvoriť čiernu dieru vo Švajčiarsku. Nepodarilo sa to, ale viditeľne podarí sa to s ITERom. Takže čierna diera, v ktorej zmiznú všetky peniaze, vrátane ostatných projektov, pre ktoré eh, potrebujeme peniaze a to je polutovania hodné. Takže ja úplne súhlasím s tým, čo povedal náš spravodajca. Naozaj e, chceme, aby bola zaručená transparentnosť, aby sme vedeli o všetkom, čo sa deje na finančnej a rozpočtovej úrovni. A taktiež súhlasím so spravodajcom, čo sa týka našej účasti, našej úlohy e, v kontexte ITERu musíme naozaj si byť úplne istí, akým spôsobom ITER ostane v rozpočte. Gran Fern, ľutujem, že sa druhýkrát e, hlasím o slovo. Chcel som zareagovať na to, čo tu odznelo z úst e, Bögeho, teda, že hrozí, že sa uberáme cestou e, medzivládneho riešenia, teda e, ak by sa spravilo to, že členské krajiny budú zodpovedné za dodatočné financie. Ja som rovnako znepokojený ako vy, teda ak by e, to bol skutočný EU program, ale to nie je, je to medzinárodný program, podlieha medzinárodným dohodám, máme aj iných prispievateľov ktorí financujú tento program, takže ten hlavný návrh pána Haglunda nie je až tak nebezpečný, ako vy naznačujete. Mali by sme ísť otvorený diskusii. Zatiaľ naša skupina nemá k tomu jasný e, postoj, ale nie je to e, iba európsky e, projekt. Takže myslím, že to nie je až tak nebezpečné, ako keby to bol iba čiste európsky program. Reimer Böge sa ešte raz hlásil slovo. Of course, uh, we Môžeme, o tom, e, môžeme sa o tom e, dohadovať, ako rada bude pokračovať s niektorými rozpočtovými vývojmi, ak sa dohodneme na takomto postupe, teda základné financovanie ITERu v rozpočte EÚ a v prípade nezhody jednoducho e, sa pôjde vpred, e, nebude sa rešpektovať jednota európskeho rozpočtu, bude sa to, víme sa to z rozpočtu a bude e, medzivládne financovanie prostredníctvom príspevkov členských krajín. To sa rozhodne na rade bez účasti parlamentu Takže ja myslím, že týmto otvoríme Pandorinu skrinku, ale nielen pre ITER, ale aj v prípade iných projektov. A myslím, že by sa to mohlo vnímať ako e, skutočná pozvánka e, zo strany rady. Teda ak budú problémy s parlamentom, jednoducho pôjdeme vpred a nájdeme si nejaké ustanovenie v zmluve, ktoré nám to umožní. Ďakujem pekne. Pán Štromajer, stručne mohli by ste zareagovať, pretože ešte potrebujeme trošku času, ale predsa len vyjadrite sa a odpovedzte na otázky kolegov. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, Tento návrh, ktorý sa aj týka Grécka okrem iného, chcel by som vám, vás informovať, že návrh bol modifikovaný po rozprave v Rade so súhlasom komisie a to zamerať sa na jadrovú bezpečnosť, ktorá bola jednou z priorít v návrhu komisie a podľa našich analýz sa to dobre kombinuje so zámermi parlamentu, ako ich vyjadril napríklad pán Haglung v návrhu jeho stanoviska. Ale ako viete, ešte máme dve podmienky, ktoré treba splniť, kým sa rámcový program príjme. Predovšetkým je to to, že parlament musí vydať stanovisko a po druhé, že treba zhodu, dohodu o financovaní ITERu, ktoré ste vyjadrili číselne vo vašom návrhu stanoviska. Po minuloročných skúsenostiach by sme mali naozaj oddeliť rozpravu o financovaní ITERu a rozpočtovú procedúru na rok 2012 a mali by sme dosiahnuť dohodu čím skôr, pretože šanca na trialog z 11. júla tu sme naozaj nevyužili a ne, uzavreli sme politickú dohodu, pretože rada si nepripravila dostatočne stanoviska na toto stretnutie napriek úsiliam polského predsedníctva. A keďže sme sa ešte nedohodli, ako odfinancovať ITER, nemôžeme prijať ani rámcový program a to znamená zabrzdenie financovaní aj iných výskumných aktivít, ktoré unblock potom nebudú, nebude prijaté. Ale mám otázku pre pani Jensen JET je takisto zahrnutý a prevádzkovateľia JET chcú e, začať už pracovať, takisto si chcú najať personála, ak nebudú mať k dispozícii rozpočet, tak nemôžu začať. Ehm, spontánne by som zareagoval na váš námet, aby sme mali oddelený špeciálny rozpočet z taktického hľadiska. Rada by mohla interpretovať tento návrh na pokračovanie s so špeciálnym rozpočtom ako nerozhodnosť. Neviem, neviem. Ale druhá vec sú medzinárodné dopady. Dôsledky toho, čo urobíme. Ako by sme my, Európania, mohli vyvinúť tlak na Japoncov, aby zminimalizovali e, účinky zemetrasenia, tak ako to pán Gajer spomenul, ak Európa sama nedokáže dodať také výsledky, aké sú e, normou. A to by sa dalo interpretovať pre radu ako áno, máme čas, e, uvidíme, čo sa stane s programom JET, ale myslím si, že toto je nebezpečný postup. K druhej rozprave, ktorá e, sa týka účelovo viazaných prostriedkov, tzv. ring fencing, námet komisie, tak ako to okomentoval pán Haglund vo svojom návrhu stanoviska, zabezpečiť, že rozpočet EÚ nebude braný ako rukojemník a že nám nebudú chýbať peniaze, ale zdieľam vaše obavy, ktoré ste vyjadrili. Aj pán Fern spomenul, že veľký medzinárodný projekt eh, by mal mať prostriedky, ktoré sú účelovo vyčlenené len naň a možno, že tým by sme sa vyhli tomu, čo ste vy, pán predseda, aj pán Böge spomenuli, a komisia možno by bola otvorená tomuto návrhu. V návrhu stanoviska sa hovorí, že sa napredovalo s týmto projektom, čo sa týka správy veci verejných manažmentu a šetrenia zdrojmi, nákladmi. Komisia, ak bude takto zlepšovať veci na európskej medzinárodnej úrovni, to parlament len poteší záverom Komisia víta ochotu parlamentu začať rokovania, aby sa našlo riešenie na dodatočné financovanie ITERu v roku 12 a 13 na základe návrhov komisie z minulého apríla. A komisia sa teší na podobný krok zo strany rady, pretože teraz je rada na ťahu. Rokovania môžu začať čo najskôr z našej strany. Ďakujem za slovo, pán predseda. Merci, monsieur le directeur général. Ďakujem pekne, generálny riaditeľ, pán spravodajca, slovo na záver. Ďakujem. Pán predseda, stručné poznámky. Ďakujem vám, kolegovia, za pozitívne a pozbudzujúce eh, námety a pripomienky. Dúfam, že nájdeme zhodu na konci. Teraz niečo k účelovo viazaným prostriedkom ring fencing. Eh, neviem, či ste čítali štvorku, eh, môj pozmenujúci návrh poriadne. Ja tam hovorím Najmä sa k tomu vyjadrili pán Bege, pán predseda a ďalší. Tam sa podľa mňa v podstate zhodneme, ale sú tu rozdiely. Napríklad aj predseda spomenul okruh konkrétny okruh a možno to zapracujem, ten jeho námet, ale myslím si, že celkovo námet na účelovo viazané prostriedky na nové peniaze, ktoré by mali prísť od majú nemajú by byť presunuté. Toto všetko treba preformulovať v pozmeňujúcom návrhu 4, aby každý rozumel, o čo ide, pretože e, zjavne si to viacerí ľudia interpretovali rôzne, čo nie je dobre. Teraz k jetu. E, pozmeňujúci návrh 6 hovorí, prečítajte si ho prosím, ako by sa mal vyriešiť tento problém. Už tam je skoncipované aj s kolegyňou Jensen. Sme o tom hovorili, môžeme to ešte vylepšiť, aby to všetko bolo jednoznačné. Zároveň zdieľam obavy, ktoré vyjadrila komisia k tomu, že by sme mali oddelený samostatný rozpočtový riadok k JETu. To by malo aj isté nevýhody, spoločne to musíme e, vyhodnotiť a dúfam, že k tomu nájdeme spoločné riešenie. Teraz e, kolegyňa Holmajer sa vyjadrila ja zdieľam aj jej obavy, ale zároveň chcem povedať, že keď ide o problémy s financovaním také, ako máme teraz, počiarkujem, že podľa mňa sú problémy spôsobené radou, nie parlamentom. Samozrejme, rada to môže vidieť presne opačne, ale podľa mňa nemáme zabezpečené financovanie pre ITER, ale netreba hádzať vinu na nás. Možno si to niektorí nemyslia, ale ja som tohto názoru. Som pevne presvedčený, že to je aj názor väčšiny snemovne. Trošku sme sa vymkli z ustalených koľají. Je tu problém s kontinuitou jetu. To spomenula aj pani Holmajer. Ale celkovo sa teším na námety, pripomienky, ak presne už si viete predstaviť nové formulácie v pozmeňujúcich návrhoch, aby boli jednoznačné. Teším sa, že mi ich predložíte e-mailom a stretneme sa potom na záverečnom finišovaní. Teším sa na stretnutie po lete. Ďakujem pekne, pán spravodajca, ďakujem komisii aj všetkým ostatným, ktorí vystúpili v rámci tejto diskusie. Bola to veľmi zaujímavá, bohatá rozprava. Pripomeniem ešte, že tento návrh stanoviska budeme preberať na schodzi 8. septembra, lehota na predkladanie pozmeňovacích eh, návrhov 9. septembra 12. hodina. Hlasovať by sa malo na výbore pre rozpočet bu 22. septembra alebo 4. oktobra a potom to bude na výbore ITER 6. oktobra a v pléne by sa malo hlasovať e, buď e, počas druhej oktobrovej plenárky alebo v novembri. Je trošku po 10.30 a vzhľadom na žiadosti spravodajcov sme chceli začať hlasovať o pol 11.00, Takže prejdeme k hlasovaniu. Najskôr správa pána Haglunda. Je to bod číslo 22 a uvidíme potom 23. Pán Haglund nás musí opustiť o 11. hodine. Takže sekretariát poprosím, aby e, upovedomil tých kolegov, ktorí tu ešte nie sú prítomní, aby sa dostavili a mohli hlasovať. Takže mm, dám na to pár sekúnd. Takže začneme hlasovať o správe pána Haglunda, potom správa pána Šuriana a potom pani Matera ktorá by mala sa dostaviť a potom e, presuny a to tak, aby sme si boli istí, že môžeme o všetkom riadne hlasovať. Voda. Okay je to v poriadku a poprosím aj o ticho. Bien. Alors. Dobre. Takže sme pri bode 22. Spravodajca pán Haglund. Naďalej má slovo ja ako spravodajca príslušný ide o stanovisko o zelenej knihy o zelenej knihe komisie vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií. Už sme sa pozreli na túto tému pri príležitosti dvoch rozpráv. Myslím, že máte všetci hlasovací zoznam. Takže Hlasujeme o prvom pozmeňovacom návrhu s podporou spravodajcu. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden proti. Kto sa zdržieva hlasovania? Jeden sa zdržieva hlasovania. Je to schválené. Potom návrh e, spravodajcu, kompromis A a vysvetlenie je v prílohe. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Pán Harton. Kto je proti? E, kto sa zdržiava, pardon. Nik. Je to schválené. Takže tým pokrývame návrhy 2 a 3. Teraz odsek 2. Kompromisný návrh B. Je to taktiež vysvetlené v prílohe. Kto je za? Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Nik. Schválené. A tým sme pokryli návrhy 4, 5, 7, 8 a 9. Teraz návrh 10 pána Bogana. Spravdajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Návrh 11, pán Bencen. Je to dánsky eh, jazykový problém. <laughs> Ja myslím, že sú všetci za, takže kto je za? Kto je proti? Nejaký Dán nie je proti. Je to schválené. E, opäť Bencen, zásadný návrh číslo 12, spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? väčšina, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. Návrh číslo 13. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Dvaja. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Návrh 14 pána Vogana. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržíva hlasovania? Rovnaká väčšina je proti. Číslo 15, spravodajca je za, kto je za, proti, traja, kto sa zdržíva hlasovania, nik, schválené. Číslo 16, pán Vogan, spravodajca je za, kto je za, ďakujem, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Nik, schválené. 17, pán Benson, spravodajca je proti, kto je za? Ďakujem, proti. Ďakujem, kto sa zdržal hlasovania. Rovnaká väčšina socialisti guje za, ostatní proti. 18, spravodajca je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Dvaja, kto sa zdržal hlasovania, schválené. 19. Dve časti. Prvá časť eh, od reiterates až po budgetary flexibility, eh, spravodajca je za, kto je za proti, 3, 4, kto sa zdržiava, schválené, druhá časť, as opposed až po innovation, kto je za, spravodajca je proti, kto je za, kto je proti, zamietnuté, zamietnuté, 20 je stiahnutá, 21 Hartong, spravodajca je proti, kto je za? Autora pán Morgantini, kto je proti? Kto sa držíva hlasovania? Zamietnuté. 22 pána Paxasa, spravodajca je proti, kto je za? Pán Morganti, kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Všetci sú proti, takže zamietnuté. 23. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Dvaja. Kto sa držíva hlasovania? Nik. Schválené. 24. Pán Balčitis. Ústny pozmenujúci návrh spravodajcu. Je to v prílohe. Treba doplniť and to increase competitiveness a na zvýšenie konkurencieschopnosti. Kto je za? Ďakujem proti. Traja. Zdržia hlasovania. Nik. Schválené. S ústnym pozmeňovacím návrhom 25. Spravodajca proti. Kto je za? Ďakujem proti. Ďakujem. To sa zdržieva rovnaký, rovnaká väčšina proti. Zamietnuté 26 pána Hartonga. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Väčšina. Kto sa držiava hlasovanie? Zamietnuté. 27 a 28 identické. Spravodajca proti. Kto je za? Pán Alfonsi. Kto je proti? Kto sa držiava hlasovania? Zamietnuté. Obidva. 29. Pán Benson. Spravodajca je proti. Kto je za? <clears throat> Guek, kto je proti. Všetci ostatní, kto sa zdržíva hlasovania. Zamietnuté 30. Spravdajca Spravodajca je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Pán Artong, kto sa zdržíva hlasovania. Nik. Schválené. 31. Spravdajca je za, kto je za, proti, dvaja, kto sa zdržíva hlasovania, schválené konečné hlasovanie. Kto je za takto pozmenenú správu? Ďakujem. Kto je proti? Pán Hartong. Kto zadržava hlasovania? Pán Morganti, pani Vertman. Ďakujem. Blahoželám spravodajcovi. Ideme teraz na správu Šurian. Ide o európsky semester. Návrh 8, pán Gualtieri, spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Kto podržíva hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 2 eh, spera spravodajcu, kto je za? Kompromis 2, kto je za? Proti? Jeden, zdržal hlasovania. Nik? Schválené. Pokrýva 9 a 10. Teraz návrh 11. Spravodajca, kto je za? Ďakujem. Proti? Jeden, kto zdržal hlasovania. Nik? Schválené. Návrh 12, pán Haglund, spravodajca proti, kto je za? Liberáli, zelení, to je proti. Všetci ostatní, kto sa zdržiava. Zamietnuté. Kompromis číslo 3 spravodajcu, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Nik, kto sa zdržiava hlasovania. 1. Pekné skóre. A tým sme pokryli návrh 13 až 16 spravodajcu, kto je teda za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania. Ďakujem. Schválené. Ale pardon, ja som zabudol ešte dať hlasovať o kompromise číslo 4. Pardon. Takže kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? 1 schválené. Pokrýva to 15, 16, o tej sme už hlasovali. Kompromis číslo 1, kto je za? Ďakujem. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Nik. Schválené. Pokrýva návrh 2 Teraz návrh 3 spravodajcu, kto je za. Ďakujem. Proti? Socialisti. Kto sa zdržíva hlasovania? Ďakujem. Schválené. Návrh 4. Nie, bezpredmetné. 5. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? zdržíva hlasovania, schválené. Číslo 6, pán Gualtieri, spravodajca je proti, kto je za? Ďakujem proti. Ďakujem, kto sa zdržal hlasovania, väčšina proti. Sedmička spravodajcu. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Kto sa zdržia hlasovania? Schválené. Konečné hlasovanie. Kto je za? proti, dvaja proti, GUE, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Blahoželáme spravodajcovi. Takže teraz ideme na správu Barbara Matera. Už je medzi nami. E, aký je to bod na programe? Hm, som trošku stratený. Je to bod 18, 19 a 20. Máte hlasovací zoznam, teda ja mám iba jeden. Sú to tie isté pozmeňovacie návrhy. V poriadku. Návrh číslo 1. Spravodajca je proti. Kto je za? 6 proti, kto je 6 eh, za, kto je proti. veľkej skupiny a pán Harton, kto sa zdržiava hlasovania, nik zamietnuté. Kompromis a spravodajky, niekto je za. Ďakujem proti. Pán Hartong, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Tým sme pokryli návrh 2. Návrh 3 pána Alvara, spravodajkyňa proti. Kto je za? Ďakujem proti. Ďakujem, kto sa zdržal hlasovania. Rovnaká väčšina proti. Konečné hlasovanie o takto pozmenenej správe, kto je za. Ďakujem, proti. Jeden, kto sa zdržal hlasovania. Jeden. Schválené. Týmto sme prebrali body 18 a 19, ale bod 20, technická pomoc na podnet komisie, treba samostatné hlasovanie. Máme hlasovací zoznam? Nemáme, lebo nie sú pozmeňovacie návrhy, takže správa v bode 20. Kto je za? Pani Matera, ste za vašu vlastnú správu, bod 20. Žiadne pozmeňovacie návrhy. Spravodajkyňa sa trošku e, nevie sa zorientovať, myslím, že ju rozptiluje sused. Tento taliansko-talianský problém už je vyriešený, takže kto je za? Ďakujem. Proti. Traja proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Takže bod 20, správa o technickej pomoci na podnet komisie, taktiež schválené. No dobre, takže môžeme hlasovať blok o presunoch. Obraciam sa na Sidóniu. Súvisí to s týmito troma spismi 9, 12, 17. Presuny 9, 12 a 17. Navrhujem, aby sme o tom hlasovali en blok. Kto je za? <clears throat> Ďakujem. Kto je proti? Dvaja, to je logické, kto sa zdrževa hlasovania. 9, 12, 17, tieto presuny sú schválené. Blahoželám spravodajkyni. Teraz ideme na e, správu Kocolino. Je to bod 24. a Čiže hlasujeme o tejto správe kolegu Kocolína. Máte hlasovací zoznam, návrh 1 pána Hartonga, sa je proti, kto je za, kto je proti, kto sa država hlasovania, Zamietnuté. Návrh 2. Kozlovský. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržava hlasovania? Schválené. Kompromis A. Spravodajcu. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržava hlasovania? Schválené. Odpadajú ďalšie dva návrhy. Návrh 5 teraz. Aj ten odpadá. Takže návrh 6, Kozlovský, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Budeme to asi musieť e, overiť elektronicky. Je to trošku zmetené. Môžem ja hlasovať? Ja sa pýtam sekretariatu, ale vraj áno. Dobre, takže hlasujeme o návrhu 6 eh, pána Kozlovského. Hlasujte, prosím. Belgická elektronika sa zahrieva. Zdá sa, že to nefunguje tak e, to ma mrzí. Nemáme vládu. Aha, nie, teraz. E, čo hovorí skupina EPP, ako treba hlasovať? Takže ukončujem e, hlasovanie petie. 16 za 15 proti schválené. Blahoželám autorovi. Sedmička pána Hartonga odpadáva, pretože sme spálili šestku. Ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržia hlasovania? Schválené. Ešte máme hlasovanie po častiach. pri kompromise B. Spravodajca je za obidve časti. Prvá časť, kto je za? Ďakujem proti. Zdržba hlasovania. 1. Prvá časť schválená. Druhá časť. To je za. To je proti. Liberáli. To je pán Hartong. To sa držíva hlasovania 1, ale druhá časť je taktiež schválená väčšinou 9, sme pokryli kompromisom B, návrh 8 odpadá a sme pri desine pána Kozlovského. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto hlasovania? Nik? Schválené. Kompromis veľké C. Spravodajcu, kto je za? Ďakujem. Proti? 1. Kto hlasovania? Ďakujem schválené. Pokrýva to ďalšie všetky e, pozmeňovacie návrhy, aj 13 pána Hartonga. Takže teraz e, konečné hlasovanie, kto je za, proti, dvaja proti, kto sa zdržíva hlasovania, nik, schválené veľkou väčšinou, blahoželáme pánovi Kodzolínovi. No a teraz navrhujem, aby sme prešli na bod 21. Pán Alfonzi, bod 21. Žiadne pozmeňovacie návrhy. A vy ste za. Takže kto je za pána Alfonziho? Dvihnite ruku. To je proti tejto správe? Jeden. zdržiava hlasovania? Nik. Takže blahoželáme pánovi Alfonzimu k tejto správe rybolovné možnosti s Kapverdskou republikou. Takže teraz ukončíme hlasovanie s tými presunmi a potom sa vrátime k e, správe Lavia, aby sme to zjednodušili. Takže presuny. Schválili sme tie tri presuny, ktoré súvisia s mobilizáciou prostriedkov z, e, z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Teraz máme presun ešte číslo 20 a 24. Pani Sidónia, 20. Vážení kolegovia, toto je dosť dôležitý presun. Máte podrobnosti vo vašich podkla- podkladoch, je to bod 25. Prečo je to tak dôležité? pretože politického, z politického hľadiska je to naozaj životne dôležitý presun, pretože ide o to e, posilniť riadok súvisiaci so spoluprácou so Stredomorím a cieľom je mať dostatočné zdroje na posilnenie našej spolupráce so Severnou Afrikou. Vieme, aká je tam politická situácia. Hovorili sme o tom na výbore všeobecne a potrebujeme na túto spoluprácu prostriedky. A ďalšia vec, prečo tento presun je dôležitý, je to zdroj prostriedkov a tieto záväzky plynú z viacerých riadkov, ktoré sú dôležité pre parlament, ja a predseda. Teda obrátili sa na nás kolegovia z výboru AFET a DV a vyjadrili isté znepokojenie, čo sa týka presúvania e, prostriedkov zo spolupráce s Latinskou Amerikou a Áziou Tieto obavy treba rozptýliť a preto e, som si dovolila spolu s predsedom pozvať e, zástupcov e, zo zástupcov komisie, ktorí sú za to zodpovední. Neviem, <laughs> je tu niečo vtipné? Prosím, trošku vážnosti. Takže je tu zástupca komisie, ktorý nám bude môcť vysvetliť, prečo nie je možné použiť záväzky tak, ako sa pôvodne plánovalo pre Latinskú Ameriku a pre Áziu. Máme aj písomné informácie od komisie a tie hovoria e, same za seba. Je možné v teréne zrealizovať niektoré projekty a našou úlohou je ubezpečiť sa o tom, že ak nie je možná realizácia, aby sme sa ubezpečili, že tieto prostriedky budú presunuté smerom k iným prioritám, aby sme jednoducho neprišli o tieto prostriedky. Ale ja chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som o tom mohla diskutovať a počula vysvetlenie komisie. A ja mám ešte otázku na komisiu hneď teraz. Uh, Presun sa týka e, záväzkov, ide o veľké obnosy, čo komisia plánuje s platbami súvisiacimi s týmito činnosťami pôjde to z tých istých e, riadkov alebo z iných, nie je mi to jasné. Možno, že odpoveď je jednoduchá, ale nie je to jasné z žiadosti o presun. Takže toľko z mojej strany a prosím, predseda, e, otvorte diskusiu na túto tému. Ďakujem, Sidonia. Pani Muñoz. Ďakujem. Ďakujem. Volám sa pani Muniz, nie Muñoz Minis Orkita, ďakujem vám. Sidonia, máte pravdu, táto rozpráva je veľmi dôležitá a je to citlivá záležitosť. Potrebujeme najprv rozprávu, kým budeme hlasovať. Všetci súhlasíme, že je tu priorita a to podporovať arabskú jar, procesy, ktoré sa rozbehli na juhu stredozemia. Chceme ukázať solidaritu so stredomorcami a Takisto v rozpočte chceme ukázať našu solidaritu. Myslím si, že rozpočtové riadky to ukážu, ale nie je tak, že presunieme peniaze z riadkov na Latinskú Ameriku. Myslím si, že rozpočtový výbor už má politické priority a medzi nimi je rozpočet do roku 2011, aj istá suma na Latinsku Ameriku a Áziu, kde by sa financovali programy, o ktorých sme si mysleli, že sú politicky nevyhnutné a dôležité pre naše strategické vzťahy s Áziou a Latinskou Amerikou. A práve z týchto dôvodov nemôžete pretože sú tu iné dôležité veci na programe. Nemôžete prestať financovať to, čo sme sa v minulosti už rozhodli, že budeme financovať. A nemôžete jednoducho Ázii a Latinskej Amerike povedať, že z vašich rozpočtových riadkov niečo zmizne, pretože do iných oblastí ich teraz chceme dať viac ako do vašich. Myslím si, že ak sú dôležité priority, e, bez toho, že by sme hovorili s výborom AFET a s výborom pre DV, to sa nedá, pretože máme tu istú politickú líniu zahraničnej politiky, ktorú treba držať. Komisia navrhla bez toho, že by vysvetlila vôbec prečo a ako. A podľa môjho názoru a môj výbor takisto sa k tomu chce vyjadriť. Nemáme presvedčivé odôvodnenia, prečo by tieto programy mali byť podfinancované. Niektoré programy sú už skončené, dobre, iné sa realizujú. A ak z realizačnej fázy odoberieme peniaze, ako ukážeme solidaritu? Komisia si jednoducho vymyslela, že keď ide o Latinskú Ameriku a našej politike voči Latinskej Amerike, že je možné presunúť 26 miliónov eur, eur z latinskoamerických projektov a v roku 2013 mieni 100 miliónov presunúť z latinskoamerických projektov. Takto to riaditeľ generálneho direktoriátu komisie predoslal bez toho, že by predtým mohol Európsky parlament vôbec pripomienkovať alebo sa vyjadriť k zahraničnej politike, na ktorú toto bude mať dopad. Rozpočtový výbor by e, sa mal poradiť s predtým spomínanými výbormi, ktoré by mali vyjadriť politickú, politické stanovisko parlamentu, takže DV a AFET. Myslím si, že potrebujeme ďalšie odôvodnenia, podrobné vysvetlenia o tom, ako mieni komisia tieto rozpočtové riadky popresúvať ale predtým, než sa tak rozhodne pre takéto presuny z jedného, jednej časti rozpočtu do druhého, tak musí to odôvodniť. A čo sa týka Mexika, jednoducho mexické programy by sa úplne zrušili? 50 spolupráce s Mexikom si zrušíme, len preto, aby sme ukázali zrazu našu solidaritu s Južným Stredomorím? Ale solidarita sa nepreukazuje tak, že presúvame peniaze z jednej časti rozpočtu do druhého Jednoducho to tak nefunguje. Ďakujeme, pani Moniz. A teraz pani Vea. Pán Vea. Po príspevku pani Muniz môžem hovoriť stručne, pretože ja súhlasím s tým, čo povedala. Nemôžeme, vždy keď sa niečo nové udeje vo svete, či to už je potravinová kríza alebo zemetrasenie na Haiti alebo politický vývoj v Severnej Afrike, nemôžeme jednoducho popresúvať priority rozpočtu Európskej únie, na ktorom sme sa už raz dohodli a Minulý rok sme to dali do rozpočtu. Myslím si, že včera sme o tom hovorili v monitorovacej skupine pre Stredomorie, kde som členom a výsledky tohto rokovania boli, že musíme mať dlhodobú trvalú udržateľnú politiku. Toto je len prvá tranža z 1,1,5 miliardového balíka pre Severnú Afriku do ktorá sa má vynaložiť na arabskú jaramu, ale musíme to urobiť tak, že to bude do budúcnosti trvalo udržateľné. Žiadam vysvetlenie od komisie, prečo by sme mali takéto presuny v rozpočte urobiť. Ale aj keď sa mi to nepáči, nemyslím si, že by sme teraz mali zablokovať návrh komisie, pretože potom by sme museli čakať až do konca leta a to by sa interpretovalo ako veľmi nevhodný politický signál, ktorý by bol takisto nepriateľný Takže pokiaľ nemá komisia iný nápad práve teraz, v tejto chvíli, tak e, obávam sa, že sme pod takým tlakom, že musíme odsúhlasiť tento presun, ale bude to jasný signál, že to je posledný krát a že nikdy viac takéto niečo nepríjmeme a teším sa na vysvetlenie zo strany komisie. Ďakujem, Goran. Salvador Gariga. Normalmente en la Comisión de Presupuestos... Eh... Za normálnych okolností eh, výbor pre rozpočet sa spolieha na e, vykonanie takýchto prognóz zo strany komisie. My sa v podstate, my to e, povolujeme, e, pokiaľ ide o prevody, vtedy, keď už rozpočet je rozbehnutý. Každopádne v tomto prípade je to celkom jasné, že výbory, ktoré zodpovedajú za rozvoj a zahraničné záležitosti, tie jednoducho nechápu to vysvetlenie, ktoré poskytuje komisia. Komisia sa snaží dosiahnuť nevyhnutný cieľ a síce pomôcť Severnej Afrike a využíva na to celkom obvyklý postup. To znamená, že využíva tie e, finančné prostriedky z tých e, rozpočtových liniek, ktoré neboli plne vyčerpané. Takže celkom zjavne sa zdá, že tam sú isté pochybnosti zo strany Výboru pre zahraničné záležitosti a napríklad konkrétne pokiaľ ide o program týkajúci sa Mexika, tam v podstate nebolo nejaké odôvodnenie e, poskytnuté zo strany e, komisie, že prečo by sa mal zastaviť tento program, pretože tento program už bol rozbehnutý a my e, z výboru pre rozpočet my nemôžeme v podstate vykonávať nejaké politické hodnotenie, pretože toto naozaj je vecou výboru pre zahraničné záležitosti. My v podstate sa môžeme spoliehať len na to vysvetlenie, ktoré poskytne nám komisia. A akékoľvek rozhodnutie by by sme nemali robiť dnes, pretože by sme mali urobiť dnes, pretože si jednoducho nemôžeme dovoliť toto odložiť a Severná Afrika v podstate e, by mala byť v rozpočte, mali by sme to odsúhlasiť. A samozrejme, že my e, očakávame ešte vysvetlenie zo strany komisie. Mám jednu extra otázku na komisiu. Ak máme 25 miliónov pomoci v podstate, 26 miliónov pomoci, Eh, pokiaľ ide o Latinskú Ameriku, 25 na eh, Áziu. Akým spôsobom bude komisia plniť svoj politický mandát eh, a akým spôsobom v podstate chce rozpracovať takéto programy v nadväznosti na Latinskú Ameriku a Áziu bez týchto peňazí? Ďakujem za slovo. Ja si naozaj myslím, že sa musíme na Severnú Afriku pozerať veľmi entuziasticky, pokiaľ ide o demokratický vývoj. Ale samozrejme, že máme isté otázky, pokiaľ ide o tieto finančné prostriedky. My si myslíme, že takáto rozvojová pomoc, že to je vlastne úloha členských štátov a že to nie je úlohou EÚ. Ďakujem vám veľmi pekne, Anny Lavia. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. tak samozrejme, že e, môžete počítať s tým, že súhlasím s tými, vý, e, s tými v podstate názormi, ktoré tu boli e, pred, nadnesené. Čakáme samozrejme, že dostaneme isté usmernenie, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, ale keď berieme do úvahy časový harmonogram, nemáme veľmi veľký výber, pretože musíme vyslať veľmi jasný politický signál v kontexte našej susedskej politiky a podpory situácie v oblasti Stredomoria. A pritom by sme sa chceli opýtať komisie, že ako bude komisia v podstate vyvažovať e, tieto zvýšenia v nadväznosti na e, takéto rozpočtové prostriedky, ktoré majú byť vyplatené. A samozrejme, že pre rok 2012 e, sa vlastne znižujú tieto výdavky podľa dokumentu, ktorý odsúhlasil Koreper. Takže sú to v podstate viazané finančné prostriedky, ale nie sú to vlastne platby a potrebujeme skutočne reálne peniaze, tak povediať, mať k dispozícii Teraz sa dostane slovo komisia, aby mohla upresniť tieto dva body a odpovedať aj na otázku pani Muniz. Vždy, keď rozpočtový výbor sa má vyjadriť k nejakému presunu, príslušné výbory Európskeho parlamentu sú vždy informované. kvôli času nemáme e, čas to robiť formálne, ale e, deje sa to. E, výbor pre zahraničné záležitosti, to bol tentokrát, dostali sme list, ktorom sa vyjadrili a myslím, že to spravodajca zohľadnil, spravodajkyňa zohľadnila. A musíme si taktiež dobre uvedomiť, o čom dnes máme rozhodovať. Musíme dnes hlasovať. Ak nebudeme hlasovať, rada to schváli a presun bude e, schválený. Môžeme sa taktiež rozhodnúť, že nebudeme hlasovať a svojím spôsobom tak podporíme návrh komisie. Ak budeme hlasovať proti, z toho presunu nebude nič. Každý si to môže politicky, preložiť do politického jazyka. Ak to vzdáme, tak e, potom pravidlo je nasledovné. E, najnižšia suma platí pre daný presun. Ak je to e, číslo rady, tak to bude to číslo, ak to bude naše číslo, tak to bude to. Taká je situácia. Dobre, Teraz, pán riaditeľ, ja sa obraciam na Európsku komisiu, padli tu presné otázky, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem pokračovať po anglicky. Myslím si, že som si všimol, že sa všeobecne akceptuje v snemovni, aj všetci, ktorí sa tu vyjadrili, akceptujú tieto presuny aj si dobre uvedomujú, že to, čo sa deje v Stredomorí, si vyžaduje nejakú pozornosť a reakciu, ale táto žiadosť o transfer, keď parlament vyjadril svoje stanovisko, vždy sa o tom hovorilo predtým. Napríklad teraz boli dve oznámenia, jedno v marci a jedno v máji, kde boli už e, predstavené hlavné smery, aj celkový balík toho, čo komisia mieni urobiť v tejto oblasti, nášho susedstva, politickej oblasti. A bol tu aj konkrétny e, návrh na novelizovanie listu čísla 1, bodu 1 v rozpočte. Potom sa tam hovorilo, že tento balík je na 3 roky, počínajúc rokom 2011 potom na, na rok 2012 už bude rozpočet, ale bude orientovaný až na rok 2013, čiže obdobie troch rokov 1,2 miliardy pre celú oblasť, ktorú som spomínal. A tieto peniaze sú, e, ktoré nevzniknú presunom, ale sú to tzv. nové peniaze z rezerv v okruhu 4 z mobilizácie nástrojov flexibility budú pochádzať a časť týchto nových peňazí sú peniaze, ktoré boli naprogramované na túto oblasť. A okrem toho je tu prvok presunov. Sú to peniaze, ktoré boli už naplánované na rok 2011 v rozpočte pre iné rozpočtové riadky. Teraz k transferom v roku 2011. Aké boli kritéria, ktoré sa použili pri návrhu e, na transfery, na zdrojov pre transfery? Najprv sme pozerali na situáciu s implementáciou týchto peňazí, s realizovaním. V Latinskej Amerike sa čoraz viac používajú pridelené rozpočtové prostriedky. Je to prvá indikácia, že realizácia projektov sa spomaľuje, trochu spomaľuje po druhé, ale nie, je to menej v porade dôležitosti. Zvolili sa tie krajiny, ktoré sú čoraz viac, e, čoraz, čoraz menej závislé od externej pomoci a dá sa predpokladať, že v nedalekej budúcnosti už nebudú potrebovať tento typ pomoci, ktorý dostávajú od EÚ, ale že dos- budú dostávať iný typ pomoci od EÚ. To sú také štáty, ktoré za ostatnú dekádu dokázali udržať svoje tempo hospodárskeho vývoja a niektoré z týchto štátov sa dokonca preradili do kategórie darcov a nie príjimateľov, napríklad India a Thajsko. V prípade Latinskej Ameriky, Mexika konkrétne, to sa zdá byť zdroj obav, najväčší zdroj obav Mexiko. E, v odôvodnení transferu sa hovorí, že je tu program EFOS. Na tento program vláda ešte stále nevytvorila žiadnu stratégiu implementácie. A na základe tejto vety si komisia myslí, že asi sa oneskoria aktivity v rámci tohto programu a preto bez toho, že by sme sa vôbec dotýkali toho, čo je naprogramované tohto komponentu, teda zníženie chudoby, by sme sa prihovorili za transfer. V prípade Venezuela nebadáme žiaden záujem na strane finančných orgánov tejto krajiny a preto navrhujeme zníženie čo je tiež prvok, ktorý berieme do úvahy. Komisia prešla všetky možnosti presunu peňazí, presmerovania peňazí a myslím si, že je to zdroj zdroje, ktoré sme schválili tak, že sme najprv naozaj veľmi dobre premysleli všetky možnosti a preto sme navrhli konkrétne presmerovanie, ktoré sme navrhli záverom. Komisia alebo Európska únia má možnosť zrevidovať predsa programy, na ktoré boli už určené peniaze a keď sa pred 5 rokmi niektoré programy definovali, vtedy bol svet e, v istom stave. Med za 5 rokov sa predsa svet zmenil a máme možnosť jemnejšie doladiť do súčasných okolností financovanie a zmeniť priority a použiť peniaze na priority, ktoré sa vynorili. Predsa na to je prúžnosť rozpočtu určená. A posledný bod, čo sa týka rozpočtových riadkov, o ktorých sa hovorilo, ide tu o 5-percentné čísla sumy celkového balíka pre Latinskú Ameriku a Áziu. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Po tejto diskusii a po odpovedi komisie sa vás pýtam, čo navrhujete. After listening to, uh, to... Potom, potom, ako som si vypočula túto diskusiu, je mi celkom jasné, že má obrovský význam to, aby sme vyslali istý signál, že chceme v podstate dať dodatočné finančné prostriedky v nadväznosti na spoluprácu so Severnou Afrikou, v nadväznosti na arabský jar, ale aj z rozpočtového hľadiska. Samozrejme, pokiaľ ideme, berieme do úvahy vlastne tie e, výhrady, ktoré predniesli jednotlivé výbory. Je úlohom výboru pre rozpočtu spolupracovať s komisiou do tej miery, do akej je to možné? a v podstate zrealizovať, respektíve zobrať do úvahy isté um, obavy. My veľmi dobre vieme, e, že e, táto linka, tento rozpočtový riadok sa e, týka spolupráce s Latinskou Amerikou a vieme 100%, že toto sú peniaze, ktoré jednoducho nebudú vyčerpané a vieme veľmi dobre, že každý rok máme vlastne istý prebytok v tých riadkoch, v tých rozpočtových linkách, ktoré nemôžu byť implementované. A práve preto je vlastne našou úlohou, rozpočtovou, aby sme vlastne pre, e, urobili takýto prevod finančných e, prostriedkov na tie e, linky, kde vieme, že sa vyčerpajú tieto finančné prostriedky. A okrem toho v podstate je tam zlyhanie, pokiaľ ide o dva konkrétne projekty a pokiaľ som to pochopila na základe informácií zo strany komisie, neexistuje nejaká šanca, že by sa zlepšila vlastne táto situácia, pretože teraz je už júl a tieto rozpočtové prostriedky minuté vyčerpané nebudú. A práve preto v podstate sa komisia snaží eh, vš urobiť všetko preto, aby boli eh, vyčerpané, a respektíve čerpané tieto finančné prostriedky tak, ako mali byť. Ale pokiaľ ide o zlyhanie eh, v rámci spolupráce s orgánmi v patričnými v patričných krajinách toto nie je možné a preto by som bola za to, aby sa hlasovalo v nadväznosti na tento návrh a ja každopádne by som bola za to. Dávame hlasovať, kto je za, kto je proti, dvaja, kto sa zdržieva hlasovania, dvaja, traja. štyria. Tento presun je teda schválený. Blahoželám výboru pre rozpočet. Len si predstavme tie komentáre, keby to hlasovanie dopadlo inak. Európsky parlament si radšej nechá peniaze, aby pomohol Čávezovi a nechce podporiť arabskú jar. Tak nejak by tie komentáre vyzerali. Áno, áno, dostanete slovo. Je jasné, že terajšie hlasovanie mohlo politicky dopadnúť iba takto. My sme e, pomohli revolúciám v Latinskej Amerike. Teraz sa to deje v arabskom svete, takže im pomôžeme. To ale neznamená, že počas celého roka budeme odoberať peniaze z programov pre Latinskú Ameriku. E, videli sme, že niektoré tieto programy, nie všetky, niektoré nefungujú veľmi dobre a komisia nám tu niečo slúbila. Ja navrhujem, že prirodzene odpoviem na spoločný list, ktorý mi zaslal predseda výboru AFED aj DV a vysvetlím, ako, v akom duchu prebiehalo toto hlasovanie. Pani Munis chce asi zareagovať na moje príliš brutálne vyjadrenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja si naozaj myslím, eh, že je v podstate dobré takýmto, nahráva, takýmto spôsobom nahrávať tým, ktorí nás sledujú na galerii. Každopádne v podstate ide o stredozemie a, a ak máme podporovať stredomorie a proces e, demokratizácie v oblasti Stredomoria, tak by sme toto mali robiť tak, že nájdeme finančné prostriedky e, v iných rozpočtových linkách a nie len v Latinskej Amerike a v Ázii. Pokiaľ ide o Šáveza, e, prosím vás, neporovnávajme veci, ktoré nie sú porovnateľné. Všetky latinskoamerické krajiny, ktoré dostávajú prístup príspevky z EÚ. To nemôžeme jednoducho zredukovať na jednu krajinu, napríklad Venezuelu, pokiaľ ide o Me- alebo Mexiko. Tam by som v podstate chcela navrhnúť, že pokiaľ ide o budúcnosť, eh, pokiaľ by sme eh, vlastne robili takéto škrty v nadväznosti na financovanie, v budúcnosti by sme mali redistribuovať tieto peniaze krajinám v tom istom regióne, pretože ten návrh sa týkal Ázie a Latinskej Ameriky. Sú isté krajiny v Latinskej Amerike, ktoré v podstate e, nie sú rozvíjajúcimi sa e, krajinami a takisto nespadajú pod e, také krajiny, ktoré by boli pod diktátorstvom ľudí, ako je Chávez. Takže to nebezpečenstvo v nadväznosti na tu, tento výbor by, mohol byť, by mohlo byť zdvojnásobené, pretože krajiny e, v Stredomori a v Severnej Afrike, tie dostanú e, takéto finančné prostriedky e, vďaka tomu, že sa v podstate isté veci zredukujú, ale nemáme vlastne právny základ pre DCR plus, pretože toto je vlastne nástroj, ktorý bol podstate takýmto spôsobom vymyslený a platí na Latinskú Ameriku. Takže nemali by sme vlastne takýmto spôsobom sa snažiť získavať si voličov, respektíve tých, ktorí sedia na galérii, pretože ja si myslím, že ten vtip, pokiaľ ide o pána Šaveza, že ten vtip nebol veľmi uh, priateľný, že to bolo dosť nevkusné. Ďakujem. pekne, pani Muniz, takže ja pošlem list pánovi Albertinimu, vysvetlím to v takom duchu, ako ste to vy teraz povedali, beriem to na vedomie, takže ozremím, ako prebiehalo hlasovanie. Ďakujem pekne. Máme ešte jeden presun. 24 konkrétne. Pani spravodajkyňa. Tento presun je menej kontroverzný, ale je to predsa len dôležité, pretože mm, to naznačuje, aké problémy prídu. Tento presun posilňuje platby pre implementáciu časti 7. rámcového výskumného programu. Súvisí to s podnikaním a inováciami. Odhady komisie boli trošku e, konzervatívne, trošku nízke. Bude asi trošku vyššia implementácia v konečnom dôsledku. Už 30 miliónov eur je to teraz. Takže to je jeden prvok, ktorý je dôležitý a ďalší E, e, náš zdroj financií pomaly vysýcha, e, hlavne riadok, ktorý súvisí s plánom obnovy pre energetiku. Teraz sme už využili skoro všetky prostriedky, takže tento riadok už skoro vyschol a musíme zistiť, ako budeme financovať tie platby v budúcnosti. A ešte na záver odporúčam, aby sme hlasovali za tento presun. Ďakujem pekne. Nech sa nehlási o slovo, kto je za tento presun. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem. Kto sa zdržíva hlasovania. Schválený. Dobre, takže ďakujem Sidonia. Teraz ešte máme niekoľko presunov pre iné inštitúcie. Helga, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr prvý presun my chceme uvoľniť z rezervy pre výbor e, regionov, uvoľniť 150 tisíc eur e, rozvoj a údržba softverových systémov, ide, e, na, ide o reakciu zvýšenej zodpovednosti za monitorovanie zásady mon, subsidiarity, E, ide o to posilniť monitorovaciu sieť subsidiarity na IT platforme aby sa to dalo konzultovať pri akomkoľvek legislatívnom návrhu veľmi rýchlo a zahrania to databázu, ktorá má byť e, rozšírená a udržiavaná. Parlament e, to vložil do rezervy kvôli nedostatočným informáciám o tomto projekte minulý rok. Podrobnejšie informácie sú teraz k dispozícii a preto si myslím, že by sme mohli súhlasiť s týmto presunom. Ďakujem. Takže hlasujeme o... Pardon. Ja, vy už hlasujete za. Dobre, takže hlasujeme za F1, kto je za, kto je proti, kto, je, za sa schválené. INF 2, pani spravodajkyňa, Ďalšie tri e, žiadosti, e, článok 22, e, finančného nariadenia. Tam sa hovorí, že inštitúcie iné ako komisie môžu presunúť do istej hranice prostriedky v ich rozpočtu. Ak do troch týždňov rozpočtový orgán neskonštatuje žiadne ťažkosti, tak presuny sú schválené. Presuny sa týkajú pois, posilnenia prekladov, odbornej prípravy a ide o 100 tisíc, 30 tisíc a 1700 eur. Ja nevidím dôvod, prečo by to malo byť e, pod článkom 24. A preto som za taktiež. Hlasujeme, môžeme o tých troch e, spoločne? Dobre. Takže hlasujeme naraz o INF 2, INF 3 a dek 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Ďakujem pekne. Všetky tri sú schválené. Žiadne ďalšie presuny, že, Helga? To je všetko. Blahoželám. Dobre, tým sme ukončili všetko hlasovanie, ale ešte tým nekončí naša doobedná časť. Takže teraz bod 16, správa Lavia. Ide o osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Giovanni. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Polnohospodárstvo v týchto najvzdialenejších regiónov E, čerpa zdroje z špecifických programov už od roku 87 a je niekoľko objektívnych faktorov, ktoré spôsobuje e, tá vzdialenosť a kvôli tomu Poľnohospodári znášajú vyššie náklady, ktoré súvisia s poľnohospodárskou činnosťou. Guadeloupe, Guyane, e, Martinique, Réunion, to sú štyri francúzske zámorské departmenty a potom je to e, sú to Kanárske ostrovy, Azorské ostrovy a Madeira, e, Španielské a Portugalské ostrovy. A ide o zníženie cien v týchto ultraperiférnych oblastiach. Ide o to e, teda zohľadniť všetky ich e, nevýhody a má byť zaručená konkurencia, schopnosť a produktivita a to prostredníctvom európskej pomoci. Mi bol vytvorený špecifický režim na zásobovanie polnospodárskymi výrobkami, e, člá, článok nariadenie 247 rady a teda špecifické opatrenia týkajúce sa týchto oblasti. Sú tu dve kategórie v pozej s zásobovanie základnými e, výrobkami pre spotrebiteľa, pre spracovávateľský e, priemysel a na podporu poľnohospodárskej výroby. A potom sú tu špecifické je tu špecifická pomoc na výrobu a e, predávanie miestnych výrobkov. E, už bola prvá diskusia na výbore Agri a vidíme, že schopnosť týchto, konkurencia schopnosť týchto regiónov sa e, zhoršila kvôli medzinárodnej kríze, ktorá ešte len e, zhoršila situáciu týchto regiónov, ale sú tu aj obchodné dohody, ktoré boli podpísané s krajinami AKT a neboli vykompenzované. Mm, uvediem príklad ťažkostí, s ktorými sa stretávajú tieto oblasti. Je napríklad dvojnásobná miera nezamestnanosti ako vo zvyšku EÚ Týka sa to väčšiny obyvateľstva, ako aj niektorých kategórií, vekových kategórií, hlavne mladých. Súčasná intervencia nestačí vzhľadom na citlivosť týchto regiónov a zhoršovanie už e, je zaznamenané od roku 2007 viac menej. No a vzhľadom na to, čo je v článku 37 medziinštitucionálnej dohody, e, navrhuje sa zvýšiť e, finančné dotácie, ktoré by mali predstavovať zhruba 69 miliónov eur. A v tomto návrhu e, máme to, o čo vlastne žiadal výbor pre poľnohospodárstvo viac menej. A ešte sme ani nedosiahli Prah ktorý je v finančnom rámci, teda 5-percentné navýšenie dotácií pre tento program. A tak či tak sme ešte ďaleko od maximálnej naplánovanej sumy. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Pani Grelie sa hlási o slovo. Pán predseda, ďakujem za slovo. Ja chcem podporiť to, čo povedal pán Lavia, nedostatočné finančné dotácie. Toto polnohospodárstvo v podstate e, mizne a taktiež sa zvýši perimeter, kde bude treba intervenovať. A niektoré členské krajiny už e, financovali dodatočne e, pozei, hlavne na trhoch. Ale ak dovolíte, jedna otázka. Od e, ženevských obchodných dohôd z júna 2010 viete, že je väčšia konkurencia na trhu s banánmi a komisia povedala, že kompenzačné opatrenia budú e, pokryté v rámci pozej. Zatiaľ nevidíme, kde sú, na akej úrovni sa uplatňujú. Keby sa toto dalo upresniť, bolo by to zaujímavé, ale inak sa pripájam k pánovi Lavia, aby boli navýšené prostriedky. Ďakujem pekne. Pán spravodajca, máte odpoveď? La, e, banán, banány. V prvom rade rôzne krajiny EÚ, Francúzsko, Španielsko e, zakročili a čerpali z vlastných zdrojov a pomohli týmto e, oblastiam pretože e, na ne tá kríza dolieha oveľa viac ako na zvyšok EÚ. A potom pestovanie banánov, prežitie týchto plnospodárov, to je problematické v krajinách AKT. A ak by nebola dodatočná e, pomoc v rámci programu POZEJ, tak hrozí, že vymizne pestovanie banánov e, v mnohých oblastiach. Veľmi to totižto e, veľmi prežitie miestnych e, polnospodárov závisí od tejto plodiny, takže by bolo dobré to vykompenzovať. Zatiaľ sa to nestalo, alebo to nebolo dostatočne, dostatočnej výške a e, tieto oblasti e, utrpeli škody a sú tu aj dohody, ktoré podpísala EÚ. A ešte, hovorí pán predseda, to využijem, aby som e, verejne povedal nasledovné. Povráva sa všeličo v posledných dňoch v parlamente a dostalo sa to až na najvyššie miesta v Európskom parlamente. Ja nie som nepriateľ banánov a hlavne nie banánov z ostrova Martinik povráva sa to, dokonca e, mi telefonoval niekto vysoko postavený e, v parlamente a pýta sa ma, prečo si proti banánom z Martinik. Ja som bol veľmi prekvapený. Pred dnešnou rozpravou som ani len nepočul o programe e, Pozeji, o návrhoch nášho spravodajcu a o súčasných ťažkostiach, ktorým čelia banány v niektorých francúzskych zámorských departmentoch. Jediný krát, kedy som sa s vami rozprával o banánoch, tak nešlo vôbec o tieto isté. Išlo o krajiny AKT minulý e, rok e, a spravodajca Lašlo Šurian mal dokonca e, prezývku pán banán, pretože vždy hovoril na schodzach o banánoch a ten problém sme už vyriešili. Ďakujem teda spravodajcovi a pani Grelie. Ešte pripomeniem lehotu na prekladanie pozmeňovacích návrhov. Je to zajtra, 12. hodina, čiže 14. júl. <laughs> Je to francúzsky štátny sviatok banánov. Hlasovať na e, výbore sa bude 8. septembra, na výbore Agri to bude koncom septembra. Oni taktiež poskytnú svoje stanovisko. Ďakujem pekne. Ešte máme pani Vertman a končíme potom ešte dôležitou témou nehnuteľnosti. O tom bude hovoriť pani Holmajer a ešte budeme o tom aj hlasovať. Takže pani Vertman, rýchle, stručne. Pekne vám ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o toto stanovisko, ide v podstate o pozmeňujúci návrh na na komisiu, ide o, o, o rámcovú eh, líniu v nadväznosti na eh, smernicu týkajúcu sa energetiky. Z rôznych dôvodov samozrejme sme eh, toto predložili, ale hlavne v podstate sa snažíme, aby sa veľmi energeticky úsporne zaobchádzalo s dodávkami energie, pretože všetky členské štáty v súčasnosti vlastne zvyšujú dane v nadväznosti na energetické výrobky a elektrínu a v rámci vnútorného trhu v podstate nám ide o to, aby sa nejakým spôsobom neskreslila konkurencieschopnosť. V členských štátoch v podstate samozrejme členské štáty majú voľnú ruku, môžu zaviesť ďaleko vyššie zdaňovanie od tejto rámcovej smernice sa v podstate všetky veci značne zmenili sú to e, samozrejme, e, máme tu stratégiu 2020, tam sú ambiciozne a konkrétne ciele, ale v podstate je to smernica, ktorá skutočne e, by mala byť realizovateľná a okrem toho je tam požiadavka Európskej rady z marca 2008 a samozrejme, že sú to aj výsledky e, e, energetickej konferencie e, v Cancúne, ktoré by sa mali zohľadňovať, respektíve klimatických zmien. A samozrejme, že smernica toto nezohľadňovala, nebrala to do úvahy a teraz si musíme vlastne uvedomiť, že aké zmeny to vlastne prináša. Ak to naozaj chceme napasovať na túto smernicu, musíme brať dva komponenty do úvahy Jednak sú to komponenty týkajúce sa obsahu CO2 a druhá vec je obsah e, e, energie. Takže sú to dva komponenty, ale každopádne v podstate e, toto nariadenie by v podstate malo platiť v rôznych krajinách máme rôzne zdaňovanie CO2. E, krajiny s tým majú veľmi dobré skúsenosti, napríklad Fínsko, Dánsko, Švédsko, Slovinsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo aby som len e, skompletovala v podstate ten obraz v nadväznosti na túto záležitosť. E, tým druhým komponentom je komponent energie. Samozrejme, že podľa e, množstva energie, ktorá je dodávaná, je patričný e, odberateľ e, zdaňovaný. A ak prichádza k úsporám, tak je istým spôsobom odmeňovaný. A to je zase ďalšia vec. Toto sú veci, ktoré sa rôznym spôsobom kombinujú a takýmto spôsobom sa tento produkt vlastne zdaňuje. Ale členské štáty majú voľnú ruku podstate zvýšiť e, toto zdaňovanie nad to minimálne zdaňovanie, ktoré je predpísané Európskou úniou. Takže e, klimatické zmeny, vnútorný trh, e, energia, to chceme zosúladiť v podstate, pokiaľ ide o komisiu. O toto sa komisia snaží, je to vlastne dobrá vec, ale veľmi dôležité je, aby členské štáty mohli e, toto zdaňovanie tak napasovať, aby vlastne podporovalo rast, aby skutočne v podstate to bolo v súlade so stratégiou 2020 a tým pádom v podstate e, by mal byť istý priestor e, k dispozícii, aby naozaj proste toto bolo možné urobiť. A aké to má dopad na obyvateľa. V niektorých e, krajinách je tá situácia veľmi tvrdá. Máme samozrejme e, politicko-environmentálne e, um, záležitosti, ktoré boli prijaté, tie sú mimoriadne dôležité a toto sú veci, ktoré sa robia na základe od e, súhlasenia zo strany komisie. Samozrejme, že aj sociálne opatrenia je potrebné e, signalizovať e, v nadväznosti na tieto veci a samozrejme, že v akom rozsahu členské štáty v podstate nasadia túto možnosť, tento nástroj zdaňovania, samozrejme, že je možné v podstate paušálnym spôsobom e, zdaňovať, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že členské štáty vlastne zaviedli zdaňovanie CO2 a veľmi e, to rozumne v podstate zmekčili s istými sociálnymi opatreniami. Moja e, rodná krajina to robí napríklad tak, že v zime, keďže je u nás veľmi veľká zima, tak isté veci e, sa zdaňujú a isté veci nie. Samozrejme, že táto smernica by mala platiť až do roku 2013 a rozhodnutie rady si vyžaduje jednomyselnosť. A už samozrejme boli isté rozhovory s tieňovým spravodajcom, takisto sme o tomto e, už diskutovali s komisiou. Zatiaľ máme niekoľko rôznych návrh a stanovisko, stanovisk zo strany e, niektorých členských štátov, takisto z ITRE a z ďalších výborov, ale musíme sa koncentrovať na e, tú pôvodnú rozpočtovú úlohu a tým pádom sa vlastne um, toto prerokováva naozaj vo veľmi vhodnom časovom e, období, pretože my sme hovorili o tom, že vlastne by sa táto e, daň z finančných transakcií mala zaviesť a že by sa to malo vlastne používať práve na takéto záležitosti. Samozrejme, že je veľmi dôležité si to e, všetko ešte raz premyslieť, pokiaľ ide o zdaňovanie CO2 e, z vlastných zdrojov tie dane, ktoré v podstate dostávame e, z zdaňovania CO2 z jednotlivých členských štátov. Takéto príspevky e, členských štátov by sa potom vlastne mohli redukovať o výšku e, týchto daní, ktoré sú takýmto spôsobom potom prevedené do rozpočtu EÚ. A ja si naozaj myslím, že aby bolo potrebné o tejto požiadavke ešte raz diskutovať. A, a my by sme sa mali v podstate správať e, konformne, pokiaľ ide o e, základnú zmluvu. E, naozaj je veľmi dôležité, aby sme sa snažili o dobrú spoluprácu zo strany všetkých zainteresovaných a pokiaľ ide o toto zdaňovanie CO2 a pokiaľ ide o vlastné zdroje, v podstate by sme mali takýto prevod umožňovať. Takisto je veľmi dôležité, ak sú nejaké požiadavky, respektíve otázky. Samozrejme, že som vám k dispozícii, veľmi by som to privítala a zo strany komisie je tu pán Eh, z DG Tex, čiže z DG zdaňovanie a tento pán eh, odborník z komisie je takisto k dispozícii a je ochotný odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne, je to veľmi zaujímavé. Osobne ma to veľmi teší, že sa chystáte nám predložiť dosť eh, rázne návrhy. Chcem pripomenúť lehoty Budeme skúmať váš písomný návrh 8. septembra. Lehota na prekladne pozmeňovacích návrhov 22. september. Schvalovať e, váš návrh budeme 13. októbra a hlasovať na, výboru, na výbore EKON. To bude v januári 2012. A tak ako ste vy pripomenuli, Bude to súvisieť so skúmaním otázky vlastných zdrojov. Ďakujem pekne. Musíme ešte teraz prejsť Pani Carvalho, chceli ste sa vyjadriť? Dobre, ale stručne, pretože máme ešte jedno hlasovanie. Uh, Ďakujem pekne. Rada by som poďakovala spravodajcovi za otvorený spôsob práce s ostatnými. Stretávali sme sa už nejaký čas a pripomienkovali tieto veci. Je to spletitá záležitosť, je to zmena eh, smernice, ale myslím si, že by sme mali mať taký postoj, že by sme mali sa vyjadriť k rozpočtovým záležitostiam napriek tomu, že sú také spletité. Aj výbor ITRE, aj výbor EKON by sa mal vyjadriť a tak, ako e, povedal povedala spravodajkyňa. Myslím si, že toto všetko súvisí s e, otázkou vlastných zdrojov. V návrhu komisie je daň na C o 2 ktorá nebola definovaná ako vlastný zdroj, vlastné financie, ale nemali by sme vopred odsudzovať alebo nejako formovať e, rozpravu o vlastných zdrojoch, ktorá iste sa odohrá v tomto výbore. Takže podľa nás by sme sa nemali teraz zapletať do zložitých odborných tém, za ktoré sú zodpovedné iné výbory ohľadne tejto smernice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane na 3 minúty Barbara Matera. Ona by nám chcela oznámiť že sú tu štyri spisy týkajúce sa Holandska a dostaneme ich čoskoro na stôl v rámci Fondu prispôsobenia sa globalizácii. Barbara. Eh, Ďakujem, pán predseda. Rada by som hovorila o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie k štyrom rôznym prípadom pre štyri oblasti v Holandsku. Prvý, eh, prvá požiadavka je Niekoľko ľudí prepustili v južnom Holandsku, kde eh, sú je 55 rôznych firiem, ktoré sa zaoberajú grafikou a myslím si, že 2 milióny 600 tisíc eur eh, sa žiada. Druhá požiadavka je Severný Brabant 199 eh, ľudí tam prepustili ktorí vytvárali reklamné materiály. 670 tisíc eur. Táto požiadavka sa dá odvodiť z článku 2.6. Myslím si, že pre zvláštne prípady je možné takto postupovať pri fonde na prispôsobovanie sa globalizácie, pretože práve tých ľudí, ktorí prepustili pre globalizáciu, treba nejako podporiť a preto článok 2.6 sa vzťahuje na tieto veci. Ďalej tu bolo 214 zamestnancov prepustených v divízii Overise. A v zátvorke by som dodala istú svoju skúsenosť s fondom na prispôsobenie sa globalizácii. Neviem, či to overaj za dobre čítam, hoci sa snažím učiť cudzie jazyky, neviem to dobre vysloviť. Opäť to bol poligrafický sektor, kde poklesli v roku 2009 tržby pre finančnú krízu, takže žiada sa tu čiastka 720 miliónov eur aby sme podporili týchto zamestnancov. A záverečná požiadavka, opäť si musím overiť, či to dobre vyslovím v holandštine, je to Divízia Severné Holandsko, Flevoland. Týka sa to 551 e, pracovníkov z tlačiarenského sektora. Je to 26 malých a stredných podnikov a suma, ktorá sa žiada, je 1 850 000 eur E, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 22. júla. Hlasovanie vo výbore bude 8. septembra a potom sa bude hlasovať na plenárke, a teda nebudú žiadne problémy počas týchto prvých fáz. 1. E, septembrová plenárka by mala byť tá, na ktorej sa bude hlasovať. Čo sa týka týchto požiadaviek, e, trošku sa zmenilo znenie písomného textu treba bolo vyjasniť, prečo týchto ľudí vlastne prepustili, aby mali nárok na príspevok. A treba takisto aj zdôvodniť, ako sa využijú tieto finančné prostriedky. Tí, ktorí ste namietali proti uvoľneniu týchto prostriedkov a pýtali ste sa, či boli tieto prostriedky náležite uvoľnené, prečítajte si prosím pozorne text, pretože tento text bol zmenený a e, vyjasnené veci Vysvetlené tam je, ako sa tieto finančné prostriedky presne použijú, pretože tu nemáme dočinenia len s multinárodnými firmami, korporáciami. Hovorím tu o malých a stredných podnikoch. Ponúkame 190 ľuďom, ale títo sú v rôznych ďalších malých a stredných podnikoch. Myslím si, že podobné požiadavky tiež dostaneme. Ehm, bohužiaľ, pani Epping tu nie je ani pán Hartong, ale predsa len by bolo zaujímavé pozrieť, eh, vypočuť si ich názor k týmto otázkam. Ďakujem pekne, Barbara. Veľmi dobre. Takže pripomínam nasledovné lehoty. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov 22. júl. My budeme hlasovať 8. septembra. Výbor eh, pre zamestnanosť bude hlasovať ten istý deň pred nami. Veľmi dobre. Prichádzame k poslednému bodu, bod 27, politika v oblasti nehnuteľnosti. Naša špecializovaná spravodajkyňa je Monika Holmajer, má dva spisy, ku ktorým sa máme vyjadriť. Monika. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Zdá sa, že je to relatívne nekomplikovaný e, dokument. Ide v podstate o externú službu. Tam sme v podstate naše stanovisko odovzdali a e, vyzerá to tak, že v podstate E, tieto náklady navyše budú predstavovať e, sumu nad 1 milión. Nie je to také dramatické, je to patrične odôvodnené, nie sú tam nejaké veľké problémy. E, je to v podstate zmluva z NIS, pokiaľ ide o túto budovu, pokiaľ ide o zariadenie, to by malo predstavovať 20,8 milióna v nadväznosti na je to 12,5 milióna v nadväznosti na tieto švorcové metre a je tu samozrejme spolu financovanie po prvých pochybnostiach už z výboru sme to v podstate vyhodnotili na sumu približne 1,5 milióna. Tých 1,5 e, milióna je možné, že sa trošku zvýši, ale e, nezasiahne nás to veľmi, ale e, sú to samozrejme špecifické práce, ktoré sa vykonávajú, pokiaľ ide o ERD. A sú to rôzne veci, ktoré budú predstavovať približne 3 milióny eur v nadväznosti na e, rôzne rádiové vybavenie a tak ďalej. Nemôže sa to jednoducho e, z bežného rozpočtu financovať. ERD v podstate chce, aby sa to zvýšilo z 2,7 na e, 31 miliónov. To ročné e, spolufinancovanie by tam malo zostať, ale ten, tá zmluva by sa mala predlžiť na 30 rokov. Samozrejme, že medzi tým celkom dobre poznám túto e, budovu belgickú. E, ja vám môžem povedať, že po tom 20. roku života vlastne sa to dramaticky zhoršuje, pokiaľ ide o nutnú údržbu a od toho 20. roku, pokiaľ ide o väčšie sanačné e, práce, napríklad e, celková renovácia vykurovania, celková renovácia, pokiaľ ide o rozvody a tak ďalej, po 30 e, rokoch by sme mali túto budovu v podstate opustiť a vtedy vlastne by už RD tam nemala byť a ak sa, sa na týchto nákladoch bude podielať. Ak sa zatiaľ vydala pozitívny signál, povedali, že od 20. roka eh, takéhoto nájmu sú ochotní v podstate eh, sa tohto zúčastňovať a každé tri mesiace v podstate, pokiaľ ide o 2,8 Znamenalo by to, budú, sa spolu, eh, bude, budú tam mať spolúčasť a to by znamenalo vlastne eh, úspory vo výške 2,8 milióna v nadväznosti na nájom. približne 7,8 milióna bude potrebovať v podstate na extrémnu bezpečnostnú um, vybavenosť, ďalšiu uh, že zariadenie, vybavenie, um, elektroniku a tak ďalej. Časť bude musieť byť pokrytá z prevodu. My sme patričným spôsobom odovzdali náš súhlas a tam sme výslovne povedali, že od 20. E, roku si že želáme, aby v podstate bolo ďaleko väčšia táto účasť, ak sa Inak sme sa vyjadrili pozitívne, pretože e, dá sa e, vlastne pozorovať, že vlastne tie relevantné údaje sa nejakým značným spôsobom nemenia. Ja som pred pár týždňami bol o tom upovedomený teda, že sú tu isté zmeny s, pôvod, s pôvodným plánovaním e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Teraz hlasujeme, kto je za tento návrh spravodajkyne. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Takže jednomyselne sme to schválili. Druhý návrh, Monika. Pán predseda, ja sa chcem poďakovať pánovi Haglundovi, ktorý sa špeciálne vrátil späť, je spolu s pravodajcom a sledoval to. E, teraz je to e, budova súdneho dvora. Stručne, jednoducho preto, že súdny dvor nás veľmi skoro informoval o svojich plánoch, to je podľa mňa pozitívne. E, Myslím, že by to mohlo slúžiť ako vzor pre ostatných. Keď vieme, že sa plánujú veľké projekty, tak je to lepšie. E, má sa vybudovať tretia väža súdneho dvora, dve už stoja. Tretia prečo? Sú to e, dosť, e, majú dosť drahé decentralizované budovy, chcú mať všetko pokope a e, plánuje sa možno aj s Chorvátskom, ktoré by malo pristúpiť, aby už hneď bolo miesto a nemuseli e, vstúpať náklady, ale skôr dlhodobo klesať. O to ide a my môžeme tento cieľ iba podporiť nezávisle od toho, či sa nám veže páčia alebo nie. To je druhá otázka či sú odolné proti e, zemetrasenia alebo nie. Niektorý, e, niektorým sa páčia tie veže, niektorým vôbec nie, ale tak či tak tú plochu potrebovať budeme a mali by sme e, to získať za čo najmenej peňazí. A dovol, ak dovolíte teraz niečo k tým plochám, piaté rozšírenie sa plánuje, tretia väža 94 600 metrov štvorcových nové priestory pre kancelárie, aj podzemné parkingy zhruba 12 tisíc e, metro štvorcových. E, na osobu by to malo byť 34 metrov štvorcových v kancelárii a bude aj prepojenie medzi novou a staršou budovou. Bude to taký mostík, to je správne podľa mňa. Plánuje sa to pokiaľ sa to všetko vyrokuje e, a aj s Luxemburskom e, zhruba dva roky by to malo trvať. 30-36 e, mesiacov potom samotná stavba a odovzdanie budovy v roku 2016-2017 a malo by sa napredovať následovne Luxemburské úrady, a za to sa chcem poďakovať, e, prevezmu stavbu vedúcu úlohu bezplatne. To je naozaj e, veľmi e, grandiózne gesto a potom to bude súkromná stavobná, stavebná firma a taktiež získanie prostriedkov na finančných trhoch, spolúčasť Európskej investičnej banky a potom e, mm, sa to bude prenajímať e, Luxemburskom, ktorý to bude a bude to prenajímať súdnemu dvoru. No a by to vlastníctvo prešlo najskôr na luxemburský štát a potom priamo na Európsky súdny dvor, to je e, leasing kúpa. No a to musí samozrejme odsúhlasiť štát, treba si to poistiť, zatiaľ nie sú presne stanovené e, lehoty, to, sa, to bude známe pri uzavretí zmluvy, čo sa týka e, nákupu 132 miliónov eur závisí to trošku aj indexácie stavebných cien. E, počíta sa tam s výkyvom cien 10 e, a mm, bude samozrejme sa spolu podielať aj plánovacie, e, plánovacia kancelária, čiže s úrokmi a všetko, všetkým spoločným 293 miliónov, keď už by sme započítali aj e, renováciu od roku 2020. Určite to bude lacnejšie, aj keď by sa tie podmienky trošku e, zhoršili. Takže myslím, že by sme mohli zásadne dať tomu zelenú, ale ešte samozrejme si počkáme na tie úplne presné čísla od Európskeho súdneho dvora. Taký aspoň môj návrh. Ďakujem pekne. Spravodajkyňa teda navrhuje, aby sme hlasovali za. Kto je za? Proti? Kto sa drží hlasovania? Jednomyselne. To prešlo. Pán Lavia sa hlásil, ale ja myslím, že bol za, aj keď si to najskôr trošku potreboval premyslieť Dobre, takže blahoželám, Monika. A vítame tu aj zástupcov Európskeho súdneho dvora. A predtým, ako ukončím túto schôdzu, ešte chcem povedať Monike, že potom, ako sme sa porozprávali, my sme ešte na tom pracovali so sekretariatom a s koordinátormi, pretože je tu otázka toho postupu a potom tých veľmi krátkých lehôd E, teda tie lehoty sa týkajú skôr vás, aby ste teda mohli si preskúmať e, túto oblasť. Koordinátori mi dali zelenú. Môžeme vám e, poskytnúť niečo kratšie, ale pre vás to bude praktickejšie. Dávame to teraz na papier, potom vám to poskytneme ak e, súhlasíte, bude to platiť ako rozhodnutie. Ak nie, tak si ešte k tomu sadneme s koordinátormi. Dobre, takže končím zasadnutie dnes do obeda, aby ste si mohli dať aperitív a ísť obedovať, ale od tretej e, je tu spoločné zasadnutie z výboru Kokobu. Ide o veľmi zaujímavú tému. E, Inge tam bude ako superhviezda, <laughs> nebude sa hlasovať, ale bude tam Inge. Ďakujem.